Good morning. Good morning, everybody. We have been uh, trying to uh, open up some... Dobrý deň, vážení kolegovia. Predtým, než sa pustíme do práce, by som rád všetkým poprial šťastný nový rok, všetko dobré do tohto nového roku. Sme plní nádejí a dúfame, že sa nám všetko úspešne podarí zdolať v tomto roku. Poďme ďalej. Začneme oznámeniami pokiaľ ide o schválenie programu rokovania, rád by som vás poinformoval o navrhovaných zmenách v programe. Body, ide o body 10 a 11. Prezentácia návrhov správ k ECRIS, TCN a ETIASu. Spravodajcom je pán Leners. Tieto dva body navrhujeme odložiť. Ak nie sú žiadne námietky, zmeny boli schválené. Viete, aký je jazykový režim. Všetky jazyky sú k dispozícii okrem finčiny, litovčiny, lotištiny a irčiny. Potom tu máme schválenie odporúčaní koordinátorov Najprv tu máme vymenovanie spravodajcov. Pán Rob Ross za EKR bol vymenovaný za spravodajcu v súvislosti s etickými aspektami umelej inteligencie, robotikov a príslušných technológií a ten istý kolega pán Ross je spravodajcom k stanovisku Júri, ktoré sa týka umelej inteligencie. Tieto odporúčania by mali byť predmetom schválenia. No a ďalej tu mám oznámenia v súvislosti s, s delegovanými a vykonávacími aktmi. Viete, 16. decembra dostal parlament štyri 4 návrhy na vykonávacie akty. Išlo, išlo o zoznam podkladových dokumentov, ktoré by mali predkladať žiadatelia o krátkodobé víza v Maroku. Ďalej ide o vykonávací akt v súvislosti k inštrukciám pri vydávaní víz na externých hraniciach pre námorníkov. A v treťom prvom rade ide o inštrukcie v súvislosti s vyplňaním vízových nálepiek. No a e, ešte tu máme štvrtý vykonávací akt, ktorý sa týka monitorovania výkonnosti zdieľaného BMS členov, poslanci Libe boli oboznámení e, s týmito vykonávacími aktami v rámci newsletteru 20. decembra a lehota na predkladanie pripomienok, respektíve výhrad, bola do 6. januára. Žiadne výhrady sme nedostali. Potom tu máme ešte ďalšie vykonávacie akty z 18. decembra. Ide o tvorbu prepojení medzi údajmi z rozličných informácií informačných systémov EÚ. A e, takisto žiadne výhrady k uvedeným vykonávacím aktom sme nedostali, takže sú schválené. A potom je tu ešte odporúčanie koordinátorov, ktoré sa týka pravidla 214 a podklady k tomuto bodu nájdete vo vašich e, zložkách. Samozrejme, všetky informácie máte k dispozícii. Po týchto oznámeniach sa už môžeme pustiť do programu rokovania. Máme bod číslo 4. Bod číslo 5 ide o spoločnú rozpravu, ktorá sa týka uzatvorenia dohody o štatúte medzi Európskou úniou, Srbskom a Čiernou horou vo vzťahu k činnostiam, ktoré bude vykonávať Európska pobrežná hraničná, hraničná stráž. V prípade oboch stanovísk je spravodajkňou pani Betina Folad. Nech sa páči, máte slovo a následne si vypočujeme tieňových správodajcov. Nech sa páči pani Vola. Ďakujem, pán predseda, za tento úvod. Po tom, čo uh, mám, sa chystá už len podpis e, Srbska a Čiernej hory, pretože na rade už došlo ku všetkým rozhodnutiam, tak môžu um, tieto oba e, štát môžeme pokračovať vo postupu, v, e, v tomto postupe. Toto vytvorí rámec e, pre spoločnú spoluprácu agentúr na ochranu hraníc a pobrežia členských štátov EÚ a týchto dvoch krajín. Je pre uzavretie tejto dohody potrebný súhlas parlamentu. Ako viete, Rokovania medzi Radou a štátmi Západného Balkánu prebehli už v roku 2016 a už pred prepracovaním mandátu agentúry Frontex eh, zo strany bývalého parlamentu v roku 2019 eh, boli uzavreté. A už v predchádzajúcom nariadení z roku 2016 eh, bola obsiahnutá operatívna činnosť v tretich krajinách agentúr e, prevádzkovať v rámci právneho rámca a je to treba teda právne ošetriť. Uzavretie formálne záväzných e, dohôd je príslušnou, príslušným spôsobom, ako zaručí transparentnosť a demokratickú kontrolu. A v týchto predložených dohodách so Srbskom a Čiernou horou sú e, obsahnuté e, predpis napríklad týkajúce sa e, právneho alebo občanskoprávneho ručenia. A ja chcem zdôrazniť predovšetkým článok 9 v rámci týchto dohôd. Tento článok obsahuje ustanovenia ohľadom dodržiavania základných práv. Podľa tohto Čierna hora a Srbsko pri spolupráci agentúry musí dodržiavať základné práva a slobody, napríklad prístup k spravodlivom azylovému postupu, ďalej ľudská dôstojnosť, zakázanie e, nedostojného zaobchádzania, mučenia, právo na slobodu, princíp nenavracania a taktiež zákaz kolektívneho vykazovania. Ďalej práva detí e, v rámci e, práva na súkromný rodinný život. A taktiež e, je tam e, zakotvený princíp nediskriminácie. Je to skutočne e, veľmi citlivá oblasť, základné práva. My na tom celú dobu pracujeme a musíme, aby agentúry dbali na ich dodržiavanie, pretože agentúry, ktoré konajú v mene našej únie, musia dodržiavať základné práva. A Um, v tomto zmysle sme postupovali už pri eh, príprave týchto dohôd a eh, sú tam teda aj kroky, ktoré budú podniknuté v prípade porušenia práv. No a čo sa týka budúcich rokovaní komisie eh, o podobných dohodách, tak e, je treba posúdiť už v podstate ex ante situáciu v oblasti základných práv v príslušnom štáte a o si tejto situácii musí Európsky parlament informovať. Potom parlament musí riadne byť schopný vyhodnotiť situáciu v oblasti základných práv v týchto štátoch a k tomuto potrebujeme transparentnosť a preto e, apelujem na komisiu a na agentúry, aby nám včas oznámili plánované činnosti v tretich krajinách máme taktiež povinnosť v rámci súčasných nariadení, e, že sa bude e, referovať o tejto činnosti aj v rámci každoročnej správy. Takže pokiaľ porovnáme e, jednotlivé krajiny tak a jednotlivé dohody, tak vidíme, že formulácie sú tam odlišné. Je dôležité, aby ustanovenia ktoré sa týkali činnosti agentúry v tretich krajinách, boli jednotne formulované a taktiež doložky o nediskriminácii musia sedieť. Pretože v opačnom prípade to vedie k neistote. Je potrebné, aby v budúcnosti boli tieto dohody formulované jednotne. A tak na záver ešte chcem povedať, že tieto dve predložené dohody sú v súlade so vzorovou dohodou eh, komisie a ja vítam rozhodnutie rady udeliť súhlas. Čo sa týka načasovania, 21. januára pozmeňujúce návrhy, hlasovanie vo výbore asi 28. januára a hlasovanie na pléne a to vyzerá, že bude v marci. Ďakujem kolegom z ostatných politických skupín za spoluprácu a teším sa na ďalšiu plodnú spoluprácu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pani Folat. Nech sa páči. Počujeme si správodajcov, tieňových správodajcov za EPP. Nech sa páči, pani Mecola. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda, šťastný nový rok. Veľmi pekne ďakujeme Betine volať za odvedenú prácu k týmto dvom odporúčaniam v súvislosti s obomi dohodami a Obe samozrejme súvisia s činnosťou Európskej pobrežnej a porenčnej stráže. Vieme, že to nie je prvá dohoda o štatúte, ku ktorej sa parlament vyjadruje. Um, tieto, tieto, tieto dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť celého právneho rámca ale treba ešte povedať i to, že tieto dohody o štatúte sa predpokladajú v rámci toho prvého nariadenia z roku 2016, ktorý pojednáva o Európskej pobrežnej a pohraničnej stráži. A toto prvé nariadenie teraz nahrádza e, novelizované nariadenie. Takže v tomto ohľade tie ustanovenia možno, možno samozrejme pre, premietnúť aj do operačného plánu, ktorý sa týka, alebo teda ktorý vyplýva z oboch dohôd o štatúte. Za Renew nech sa páči pán Michal Šimečka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujeme aj pani spravodajkni za odvedenú prácu. Stručne z mojej strany za Renew Europe môžeme správu podporiť a súhlasíme teda s tým, že parlament dá svoj súhlas e, s týmito dvomi dohodami. Je veľmi dôležité, aby sme mali v rukách platný právny rámec a príslušné záruky, ktoré zabezpečia, ktoré zabezpečia transparentnosť e, činnosti v tretich krajinách. A okrem okrem jednotlivých otázok, o ktorých hovorila pani spravodajkyňa, je tam zo pár takých drobných vecí, Um, sú tam určité rozdiely v znení, e, pokiaľ ide o zodpovednosť alebo o to, kedy môžu byť um, zamestnanci agentúry e, byť povolaní za svetkov v priebehu súdnych konaní a podobne. Um, zdá sa mi to trošku zvláštne, že znenie oboch dohôd nie je jednotné. A ešte jedna vec, ktorú by sme radi zdôraznili, je to, že je, je veľmi dobré, že sa, že sa tam nachádzajú ustanovenia o ľudských právach, nediskriminácii. Čo možno e, očakávať v to podobných textoch je napríklad konkrétna odvolávka na európske či medzinárodné dohody ohľadne ľudských práv, napríklad na chartu základných práv alebo Európsky dohovor ľudských práv to sa tam nenachádza. To znenie ako také je dobré, je prevzaté zo charty v základných právach, ale v záujme právnej istoty by bolo dobré, ak by tam naozaj e, boli uvedené tieto odvolávky explicitne. Ale hovorím, ide len o drobné záležitosti. V zásade správu a dohody vítame a budeme hlasovať za. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pán predseda, za zelených pán Romeo Franz. Nech sa páči. Početný Um, Bohužiaľ, pán predseda, pán Franc nie je prítomný, ale možno, že ja by som mohla za zelených vystúpiť. Áno, áno, e, šťastný nový rok. Áno, my tiež voláme po jednotnom znení transparentnosti. Malo by byť jasné, že Frontex operuje mimo územia EÚ a že je viazaný európskymi aký, ale ja súhlasím s tým, že by sa v texte mali nachádzať príslušné odvolávky. E, a za, za nás takisto srdečná vďaka pani spravodajkyni a texty podporujeme. Ďakujem za EKR vystúpi pán Stanislav Brudzinsky. Je prítomný? Nie, pán Pokrčiny. Nie, nie, nie je prítomný, ale my mm, podporujeme pani spravodajkňu. Za nás je to v poriadku. Ďakujem. Sira Rego za GUE. Nie, takisto. I my sme neboli v GUE za to, že by mal Frontex pôsobiť v tretích krajinách. Pridržame sa tejto pozície. Nevidíme, že by tam boli príslušné záruky a najmä v tomto konkrétnom regióne je nesmierne dôležité, aby tam takéto záruky boli, aby tam nedošlo k nejakým porušeniam EÚ práva či práva medzinárodného. Ďakujem veľmi pekne. Možno, že by sme mohli dať teraz slovo komisii. Pán eh, Oliver Sejfat. Nech sa páči. Želáte si vystúpiť? Ďakujem, dobré ráno. Eh, všetko dobré do nového roku všetkým. Určite viete, že e, v rokoch 2015-2016 bola balkánska trasa jednou z hlavných migračných trás a Frontex nemal príslušný mandát, aby nasadzoval, aby nasadzoval svoje jednotky v tretích krajinách. Preto sa spolu zákonodarcovia dohodli v roku 2016 na príslušnom nariadení, ktoré umožnilo Frontexu nasadzovať e, týmy na území tretích krajín, ale samozrejme v prvom, v prvom rade e, to podlieha dohode s konkrétnou treťou krajinou a e, dohode a príslušnej dohode o štatúte. My sme v zásade rokovania e, s o všetkými piatimi balkánskymi krajinami už skončili a to skončili ešte predtým, než vstúpilo nariadenie do platnosti. Našim cieľom je to, aby tých všetkých 5 dohôd, ktoré vychádzajú z nariadenia z roku 2016, aby sa všetkých týchto 5 dohôd stalo prevádzky schopných eh, pred koncom tohto roku. Ale uvidíme, či sa nám tento cieľ podarí dosiahnuť. Závisí to totiž aj od pokroku, pokroku v rámci tých piatich balkánskych krajín. Pre nás bolo dôležité e, riadiť sa dohodou o štatúte, ale určite rokovania rokovania nadobudli e, často svoju dynamiku. Situácia v jednotlivých krajinách sa líši, každá z týchto krajín má iné záujmy, ale myslím, že sa nám za komisiu podarilo zachovať si horizontálny prístup k prierezovým elementom, najmä pokiaľ ide o imunitu v službe, pokiaľ ide o nasadzovanie um, tímov v pozdĺž teda externých hraníc. V tomto novom novelizovanom nariadení je to teraz trošku ináč, potom sú tam potom, potom právomoci e, stráže sú rovnaké, potom sa tam hovorí o pravidlách kompenzácie. Tie sú identické o všetkých dohodách a zároveň sú tam aj samozrejme ustanovenia k základným právam, ktoré sú rovnaké vo všetkých textoch. No a pokiaľ ide o tie základné práva, bolo uvedené, že sa tam nachádza len veľmi malý rozdiel v znení napríklad dohode so Srbskom. Na jednej strane Srbsko si neželalo odvolávku na genderovú identitu, rodovú identitu, pretože ide o definíciu, ktorú srbský právny poriadok nepozná. A na druhej strane, ako aj tieňoví spravdajcovia poukázali, e, týmy EBCG e sú viazané v plnej miere európskou legislatívou a preto sa musia riadiť článkom 10 smernice o, kvali- o azylovej kvalifikácii, kde kto, to sa, to sa práve týka rodovej identity v súvislosti so žiadostia, žiadosťami o azyl. No a pokiaľ ide o odvolávku na základné práva a medzinárodnú, medzinárodné právo. Myslíme, že toto pokrýva článok 12 vo vzťahu k ďalším medzinárodným záväzkom. Tam teda práve zdôrazňujeme, že všetky ďalšie medzinárodné záväzky, ktoré existujú um, v prípade západobalkánskych krajín, ako napríklad Európsky dohovor ľudských práv, že všetky ustanovenia v tomto zmysle sa uplatňujú v plnom rozsahu. Pokiaľ ide o prístup. Ako hovorím, želali by sme si, aby boli sfunkčnené všetky tieto dohody do konca roka. Súhlasíme s pani spravodajkyňou, že mm, sa musíme riadiť spoločným prístupom a presne ako ste zdôraznili, všetkým nám ide o harmonizovaný prístup a preto musíme zobrať do úvahy nové nariadenie k EBCG, ktoré vstúpilo do platnosti práve v decembri a tým vlastne e, novelizujeme všetkých tých 5 dohôd harmonizovaným spôsobom. Určite musíme sa snažiť riešiť, harmonizovať e, tie malé rozdiely, ktoré tu boli spomenuté. To bolo tých hlav... Myslím, že to, bol, to boli tie hlavné veci. Ešte e, tu odznelo odznelo tu niečo k svetkom, k štatútu svetka. Tu by som rád povedal, že tam došlo k jednej zmene a to konkrétne na do západo-balkanskej krajiny, aby bolo možné vypočuť svetkov aj v národných súdnych konaniach a tu sme sa riadili modelovou dohodou o štatúte a tam, sme za, a tam sme zapracovali v tomto zmysle jednu zmenu, ale ten rozdiel nie je až taký veľký. Mm, pre konkrétnu západo-balkánsku krajinu bola takáto zmena, ale veľmi dôležitá, tak sme sa im snažili. podstate ďakujem veľmi pekne, snad som zareagoval na e, všetky vaše otázky a pripomienky. Pán, pani Vládnik sa páči. Ich Ďakujem srdečne tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam aj komisii za ich vyjadrenie. Na záver by som chcela zdôrazniť, že by som si prijala, aby spoločné nasadzovanie agentúr na základe tejto dohody v tretich krajinách na jednej strane eh, viedlo k väčšej istote, ale taktiež dodržiavaniu základných práv, hm, či už vychádzajúc z eh, dohovoru o ľudských právach alebo z Európskej charty ľudských práv. Takže musia byť splnené všetky aspekty. Čo sa týka Západného Balkánu, tak to je bezprostredné susedstvo, takže zosilnená spoluposilná spolupráca znamená dôveru a zodpovednosť. Čo sa týka eh, perspektívy prístupu do EÚ, na krajín Západného Balkánu, tak toto posililo našu spoluprácu. Myslím si, že môžeme uvítať túto spoluprácu s našimi eh, susedmi. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami a ďakujem. OK. Thank you for that. Veľmi pekne ďakujem. Ďalší bod nášho rokovania je bod číslo 6. Otázka na ústne zodpovedanie, na písomné zodpovedanie z 18. septembra. Ide o nezákonné využívanie šengenského informačného systému zo strany eh, orgánov Spojeného kráľovstva. Túto otázku predložilo niekoľko poslancov zo skupiny Renew. Vypočujeme si eh, prezentáciu komisie ide o otázku, ktorá nás vyvoláva obavy. Neraz sme o nej diskutovali a kolegovia zo skupiny Renew v septembri požiadali o písomnú odpoveď, ale dosiaľ e, nedostali žiadnu odpoveď. Na podanie takejto odpovede je vyčlenená lehota v dĺžke šiestich týždňov Mm, rokovací poriadok, e, konkrétne pravidlo 138 odsek 3 um, nastavuje takúto lehotu. Vzhľadom na to, že doposiaľ sme nedostali odpoveď, pozvali sme komisiu a ja by som preto rád poprosil pána Marka Salena. Nech sa páči, pán Mark Salen má, má na starosti informačné systémy, ktoré sa týkajú hraníc migrácie a Takisto vítam aj Ferle Klerhout a komisia nám poskytne tieto informácie ústne. Následne odovzdám slovo poslancom, aby zareagovali na vystúpenie komisie. Máme 30 minút na tento bod preto navrhujem, aby aby ste držiavali rečnícky čas v dĺžke dvoch minút. Ale najprv, ako hovorím, nech sa páči, dávam slovo komisii, aby nám odprezentovala ústne tieto informácie ktoré poslanci, o ktoré poslanci požiadali. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair. Ďakujem. Prajem všetkým dobré ráno. Vo vzťahu k pozdržaniu zodpovedania ústnej otázky pardon, písomné otázky sa komisia úprimne ospravedlňuje za to, že sme neodpovedali bezodkladne na túto citlivú a dôležitú otázku. Predsednička von der Leyen požiadala všetkých členov kolegia, aby venovali zvýšenú pozornosť písomným otázkam poslancov Európskeho parlamentu. Môžem povedať len toľko, že bol spustený príslušný postup a na otázku príde odpoveď čoskoro. Čo sa týka otázky samotnej a hodnotiaceho procesu, chcel by som povedať predovšetkým, že komisia nie je schopná sa vyjadrovať k tejto klasifikovanej e, evaluačnej správe. Takže nemôžem hovoriť o obsahu správy, ale môžem vám dať informácie o tom procedurálnych krokov, ktoré boli podniknuté v súvislosti s týmto spisom. Ako možno viete, návšteva, šengenská návšteva na, za účelom vyhodnotia do Spojeného kráľovstva prebehla v novembri 2017. Komisia schválila klasifikovanú hodnotiacu správu v maji 2018 a poslala ju Rade a parlamentu. 16. maja 2018 komisia predstavila hlavné nálezy vyhodnotenia z pracovnej skupine pre otázky Schengenu Európskeho parlamentu. A taktiež na rade e, hodnotiaca skupina pre otázky Schengenu diskutovala o tejto správe 19. júna 2018. No a pri tejto príležitosti diskutovali aj o potenciálnych ďalších krokoch. Prvá možnosť bola, že vzhľadom na závažnosť situácie a nedostatky nemôže prebehnúť žiadna nápravná akcia a Spojené kráľovstvo malo byť odpojené od systému SIS. Druhá možnosť bola, že sa požiada komisia, aby navrhla odporúčania, kde by e, Spojené kráľovstvo mohlo vypracovať akčný plán. Rada rozhodla, že neodpojí od SIS Spojené kráľovstvo a vyzvala komisiu, aby pokračovala v evaluačnom procese, tak aby Spojené kráľovstvo dostalo príležitosť e, na vypracovať akčný plán bezprostredných krokov. Takže na jeseň 2018, sledom na prebiehajúce rokovanie o Brexite a prípravu núdzového plánu pre e, možnosť odchodu bez dohody, bol tento postup e, pozdržaný. Komisia momentálne zvažuje, že teda vypracuje vydá odporúčania keďže Spojené kráľovstvo bude využívať v priebehu prechodného obdobia tento systém až do konca decembra 2020. Toto je prechodné obdobie, ktoré by mohlo byť o rok alebo dva predlžené. Dobre, takže toto bolo vyhlásenie komisie a tým pádom je to v poriadku? Alebo ešte nejaké nadväzné vyjadrenia? Zatiaľ nie. Takže si teraz vypočujeme skupinu Obnom Európu, ktorá predstavila túto písomnú otázku. Otázka bola podpísaná nejakými 15 alebo 16 poslancami a ja predpokladám, že pani Inetfeld predstaví otázku v mene Obnome Európu. Áno, ďakujem, pán predseda. Takže chcela by som komisiu trochu popraviť. Vy ste hovorili, že sa to pozdržalo. Vy ste neodpovedali. Vôbec ste nám zatiaľ nič neposlali. Trochu ma prekvapuje táto ústna odpoveď zo strany komisie. Hovoríte, že sa nechcete vyjadrovať k tomu dovernému dokumentu, ale ten je v podstate verejne prístupný. No a Všetci členovia tohto výboru by si ho mali by si túto správu mali prečítať. Je to šokujúci dokument. Na každej strane sa hovorí o vážnych nedostatkoch a problémoch implementácie systému SIS. No a uvedomte si, priatelia, že toto je krajina, ktorá nie je v Schengene, lebo tam byť nechce. Nechce byť už ani v EÚ. Napriek tomu my sme boli takí dobrí a láskaví a dali sme im prístup k systému SIS a oni sa tam chovajú ako nejaký koboj. Len tak sa to dá povedať. Prešla som si opäť túto správu, skutočne šokujúca. No a to, že sa ilegálne kopíruje, takto sa to dostalo do médií, táto správa, celá správa, no už na každej stránke sú tam popísané veľmi závažné nedostatky, ako tomu hovorí evaluačný tím. Ja by som tomu hovorila vedomé zneužívanie práva prístupu do tohto systému. No a čo je najironickejšie, ak to najironickejšie porušenie je nedostatok vzájomnosti. Takže my dáme Spojenému kráľovstvu prístup do systému, ktorého oficiálne chcú byť členom a asi sa teda predpokladá, že to prispieť k našej bezpečnosti, lebo oni budú s nami spolupracovať v oblasti presadzovania práva, boja proti terorizmu a tak ďalej. No oni to nerobia. No a vy nám dávate dve možnosti. Buď odpojiť od SIS, alebo dať Spojenému kráľovstvu čas, aby navrhli plán opravdých krokov. No, ja viem, čo by som si brala ja, Okamžite ich odpojte už dnes. Pokiaľ niekto sa chová ako kriminálnik, tak ho zavrieme do väzenia. Nepovieme mu, nie, dáme ti ešte čas, aby si navrhol nejaký plán opravné akcie. Nie, porušil si zákon, ideš do väzenia. Bodka. Takže kolegovia, buďme kritickí aj sami k sebe, pretože, no úprimne, ja som na tomto nepracovala, no ale tento parlament má monitorujúci výbor pre otázky Schengenu, takže ako je možné, že sa týmto nikdy nezaoberali? A pokiaľ toto je Spojené kráľovstvo a pokiaľ takto sa komisia stavia k Spojenému kráľovstvu, no tak čo ďalšie porušenia v iných krajinách možno? Takže som dosť šokovaná. Na záver toľko, že komisia nás riadne neinformovala, odmieta uznať svoju zodpovednosť, čo sa týka zaručenia integrity a bezpečnosti šengenského informačného systému, tu cituje zo správy. Takže komisia si neplní svoju povinnosť voči občanom, po prvé. Po druhé, Spojené kráľovstvo, jasne, ako to podať slušne, sa nezaujíma o svoje e, o povinnosti a o pravidlá a napriek tomu má stále prístup k SIS. Po tretie, tento parlament, ako to vyzerá, taktiež nebol dostatočne kritický. No a po štvrté, my začneme rokovať čoskoro so Spojeným kráľovstvom ohľadom našich budúcich vzťahov. No a pokiaľ takýmto spôsobom komisia vníma súčasný vzťah so Spojeným kráľovstvom, keď naďalej sú ešte členmi EÚ a podliehajú dohľadu Európskeho súdneho dvora. No tak čo to hovorí o našom budúcom vzťahu? Pre mňa je to jasné. Už žiadny prístup do šengenského informačného systému bodka. No a pokiaľ takto vyzerá zodpovednosť našich negociačných partnerov, no tak by sme mali jasne povedať, že toto je, nie je partner, s ktorým by sa za takýchto podmienok dalo pracovať. Ďakujem, pani Inutfeld. Pani Dali požiadala o slovo. Máte slovo. E, ďakujem, prepačte, som nečakala, že sa slovo tak skoro. Súhlasím s otázkou na písomné zodpovedanie, som veľmi sklamaná ústnu odpoveď zo strany komisie. Absolutne treba konať. No a zatiaľ to tomu nič nenaznačuje. Nevyzerá to, že budú podniknuté príslušné kroky. Šetrenie musí obsahovať informácie ohľadom toho, eh, odkiaľ presne prišli tieto údaje, ktoré britské orgány majú kópie, ktoré taktiež e, súkromné e, spoločnosti aj tretie krajiny. No a písomná otázka e, hovorí o tom, čo povedal pán komisár King, alebo bývalý komisár King ohľadom praktických krokov v spolupráci so Spojeným kráľovstvom. No ale taktiež sa tam hovorí, že aj iné členské štáty majú určité problémy v tejto oblasti. Mňa by zaujímalo, ktoré to sú. Komisia musí jasne nám odhaliť situáciu o toho, ako sa veci majú v súvislosti s ochranou našich databáz. Ja toto hovorím ako členka šengenskej dohodovej skupiny a je to skutočne ironické, že sú tu odhalenia a my sme k tomu nemali prístup. Takže skutočne to veľmi závažná kritika a ja si robím obavy ohľadom toho, že sme nemali dostatok informácií. Taktiež viem, že Julian King sa k tomuto vyjadroval a povedal, že prebiehajú dôverné rozhovory s jednotlivými členskými štátmi. No a to chcem povedať jasne. Už prebehli dva roky a rozhodne už to nie je dôverné. Interný dokument už videli skoro všetci, takže by mal byť plne prístupný, už by nemal byť považovaný za dôverný, lebo nie je. My potrebujeme absolútne jasnú predstavu ohľadom, čo sa deje s týmito informáciami. A to práve preto, že ľudia musia mať prístup k nápravným prostriedkom. No a ďalšia vec, obavy ohľadom toho, že by americké orgány sa prostredníctvom e, zákona e, Cloud a taktiež zákona Patriot e, dopracovali k týmto informáciám. Nože americké ministerstvo vnútra tvrdí, že nie, pretože oni vlastne hardware a taktiež e, práva duševného vlastníctva. Myslíte to vážne? Pokiaľ komisia sa k tomuto nedokáže vyjadriť, tak je to teda nepriateľné. E, ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva má k dispozícii e, v podstate informácie sú ukradnuté z databázy, ktoré obsahujú eh, dôverné informácie, osobné údaje, takže skutočne komisia sa na to musí pozrieť Mňa by zaujímalo v súvislosti s radou, či komisia na to trochu už zatlačila, napríklad čo sa týka pravdušetného vlastníctva, no a taktiež aké kroky Spojené kráľovstvo prislúbilo v súvislosti s kopiami ukradnutej informácie, no a taktiež aké boli podniknuté kroky, aby boli tieto údaje zamknuté, aby sa zabralo ďalšiemu šíreniu, pretože vo vašej ústnej odpovedi sme nič z tohto nepočuli a je to dôležité. Ďakujem. Pani Sipel, máte slovo. Prosím, pripomínam, nepri, neprekračujte prídelný rečnícky čas, lebo sa dostaneme do problémov s časom pre ostatné body. Najskôr taká všeobecná poznámka. Myslím, že to je ďalší príklad, ktorý dokazuje, že komisia, ale aj parlament nielen by sa mali zameriavať eh, na novú legislatívu, ale predovšetkým sa musíme venovať eh, dôslednému plneniu už schválenej legislatívy. Tu totiž sú veľké medzery zjavne. E, ďalej potvrdzujem všetko, čo povedala kolegyňa Sophie Infeld. E, chcem sa vrátiť k dvom veciam, ktoré povedala. Aké e, skutočné dôsledky má táto situácia? Nestačí povedať, že ešte niekoľko iných otvorených otázok sú s inými členskými štátmi, ale čo to presne znamená? Čo robíme preto, aby sa situácia zlepšila? A Chcela by som už teraz požiadať, aby komisia sa k tejto otázke vrátila a aby nášmu výboru predložila ďalšie odpovede o tom, aké sú ich ďalšie zistenia, a aké to má dôsledky ďalej. Druhá otázka, budúce vzťahy s Veľkou Britániou. Spomínam si na mnohých, ktorí tvrdili, že je dôležité veľmi úzke vzťahy uchovávať s Britániou v oblasti bezpečnosti, ale čo to znamená v súvislosti s tým, že dáta zjavne sa nelegálne využívajú Možno nielen to, ja by som to ešte rozšírila ďalej. Prístup k šengenskej databáze je možno podobný problém ako aj využívanie iných databáz. Toto je treba vzáť do úvahy, keď hovoríme o budúcich vzťahoch s Veľkou Britániou. Ďakujem. Pán Brian. Ďakujem. Pani predsedajúca, je pravda, že Využívanie Schengenu zo strany britskej polície je čiastočne e, príliš nelegálne, ale niekedy je nedostatočné. Aj to je treba podľa mňa zdôrazniť o niečo viac. Teda nejde len o vážne porušenie práv na ochranu súkromia, ale tiež ide o našu bezpečnosť. Británia nesynchronizuje databázu, to znamená, že ak sa vloží do databázy zatknutia, tak nie sú viditeľné a podozrivý vlastne môže utiecť cez Veľkú Britániu, teda pre nás je, pre našu bezpečnosť je to veľké riziko. Oni vlastne manipulujú vložené dáta do databázy, menia to, o čo žiadali ich spolupracujúce orgány, menia tiež vlajky. A to spôsobuje obrovské riziko pre našu spoločnú bezpečnosť. Preto chcem upozorniť, že predovšetkým omeškanie v odpovedi na túto otázku je nepripustné. Je to porušenie parlamentných pravidiel a v druhom rade to, že komisia dnes nie je ochotná ústne odpovedať, to je tiež nepripustné. Pravidla jasne stanovujú, že komisia musí odpovedať na otázky. Tieto dokumenty by nemali byť utajené, pretože odhalujú porušovania európskej legislatívy, a nemali by byť e, odňaté z pozornosti dohľadnej skupiny, s tým súhlasím. Tak ako povedala Sophie Intfeld, mali by sme pozastaviť e, prístup e, prístup Británie k databázam, nemali by sme ho ďalej povoliť, ak sa situácia nezlepší. A ďalej ešte komisii, ak nechcete odpovedať v tomto rámci v rámci vzhľadom na dôvernosť tejto správy, nemohli by sme dajme tomu, absolvovať stretnutie s zatvorenými dverami, aby sme vytvorili rámec, aby ste mohli odpovedať v takomto uzavretom kruhu na naše otázky. Odpovedzte nám, či ste ochotní za takýchto podmienok odpovedať. Nedovolíme totiž, aby ste sa takto úplne vyhli odpovedí. Ďakujeme. Na záver poprosím ešte pani Intveld a následne bude mať e, komisia následne bude mať komisia možnosť ešte zareagovať. Nech sa páči. Už nemám k tomu prežila čo dodať. Možno ešte doplnková otázka na komisiu. Tieto porušovania totiž boli zistené už v roku 2015. Komisia v 2017 skonštatovala, že porušovania sa neriešili vôbec. Prečo teda komisia sa okamžite nerozhodla, že Britániu odstaví zo systému SIS? Ani sme nemali prínosy z hľadiska okrem našej bezpečnosti vďaka tejto spolupráci. Prečo teda Európska komisia udelila naďalej prístup Británie k systému SIS, ak sa ne snažili Briti vyriešiť nedostatky? prečo komisia sa rozhodla pokračovať v obnovení prístupu Británie. V poriadku. Radi by sme vedeli, od, radi by sme vedeli, kto sa za komisiu ujme slova. Thank you, Madam Chair. Thank you. Ďakujem aj za tieto otázky. Najskôr e, niektoré predpoklady, ktoré tu zazneli, chcel by som zdôrazniť, že článok 342 nezohľadňuje správne obsah tejto správy. Schengenská hodnotiaca správa nespomína, že e, americké firmy majú prístup k dátam SIS a že ich môžu sprístupňovať aj americkým orgánom. Spolupráca so súkromnými firmami je povolená podľa legislatívy SIS, pokiaľ sa plnia všetky ustanovenia v legislatíve, najmä tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti, dôvernosti a ochrany údajov. Okrem toho, legislatíva SIS stanovuje, že dáta spracované v rámci SIS sa nemôžu dávať dispozícii tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám. A správa tejto súvislosti spomína, že americká vláda nemôže žiadať o údaje zo SIS pre súkromné firmy podľa platnej legislatívy USA. Ďalej, pokiaľ ide o to, že sa nemôžeme k tejto správe vyjadriť, porušenie pravidel informačnej bezpečnosti nemá automaticky za následok zmenu pravidel, ktoré sa týkajú obmedzovaných informácií. To, že správa je zverejnená na Twitteri, že ju zverejnil novinár, nejako neovplyvňuje štatu tejto správy, ktorá naďalej je dôverný dokument. Ale pripomíname, že správa bola oficiálne podaná parlamentu a rade a bola prednaná v maji 2018 na úrovni pracovnej skupiny pre e, dohľad nad Schengenom. To znamená, že komisia je k dispozícii vyjadriť sa k tejto správe na tomto stretnutí v rámci tohto grémia. Tiež pripomínam, že parlament e, dostáva všetky hodnotiace správy Schengenu len čo ich komisia schváli Bien, si usted... Skon... A ešte posledná vec, ktorú by som rád pripomenul. Sprístupnenie systému SIS pre Veľkú Britániu to nebolo rozhodnutie komisie. A komisia tiež nemôže rozhodnúť eh, o odstavení Británie. Prednávalo sa to na pracovnej skupine rady a tie dva návrhy, ktorými sa zaoberala pracovná skupina rady, predložila rada, nie komisia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu niekoľko otázok. Koordinátori by mohli diskutovať o tejto záležitosti. Potom monitorovacia skupina pre Schengen. Tam existuje možnosť, že by sa koordinátori rozhodli, ako postupovať ďalej, pokiaľ ide o dodržiavanie a takisto aj náš výbor sa tým môže zaoberať. Ja, ja navrhujem, ja, ja navrhujem, aby sme vyšli v ústrety aj kolegom, Eh, ja si myslím, že touto záležitosťou by sa mali zaoberať koordinátori a mali by zanalizovať, ako by eh, sme mohli postupovať ďalej, aby sme naozaj eh, dokázali vyriešiť zdaným spôsobom túto otázku. Prejdeme k bodu číslo 6, prepačte, 7. Ide o misiu návštevu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Návšteva sa konala 30. a 31. oktobra 2019. Vypočujeme si informácie o návrhu správy z misie. Viete, že, tak, že takéto misie sa konajú v súlade, s roko, v súlade s rokovacím poriadkom. Takéto misie sa konajú e, každé dva roky a pani Katarína Kiniči viedla delegáciu Európskeho parlamentu a ja by som práve pani Kiniči v tejto chvíli rada poprosila, aby nám odprezentovala správu z misie. Nech sa páči, máte slovo pani Kiniči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, 30. 31. októbra sme navštívili my ako výbor LIBE, Európske monitorovacie centrum v Lisabone a v zásade som to bola len ja, ktorá zastupovala výbor Libe vzhľadom na drobné problémy či ehm, iné záležitosti som to nakoniec bola len ja, pretože kolegovia sa bohužiaľ nemohli zúčastniť. Mm. Pán Alexis Kozdel je riaditeľom Európskeho monitorovacieho centra, ktorý mi vyšiel v ústrety. Ja by som veľmi pekne rada poďakovala jemu aj celému týmu za to, že zorganizovali túto návštevu a chcem veľmi pekne poďakovať aj sekretariátu výboru LIBE, najmä pani doktorke Moindra Nelly a mm, naozaj musím poďakovať aj mm, poradcom pre politické otázky z politických skupín, ktorí naozaj obrovským dielom prispeli k tomu že táto misia bola naozaj veľmi úspešná. Predchádzajúca misia sa konala pred tromi rokmi a účelom misie bolo mm, overiť si, dozvedieť sa informácie o práci monitorovacieho centra a Samozrejme, zároveň sme sa zaujímali o drogové závislosti, o to, akým spôsobom sa drogy využívajú v Európe, o to, ktoré, o to, zaujímali sme sa aj o to, ktoré nové drogy prichádzajú na trh v Európe. Mm, čiže venovali sme sa v priebehu jednotlivých dní, jednotlivých témam a bohužiaľ teda sme sa, sme, sme sa dozvedeli aj o tom, že ehm, v Európe dochádza Um, k, k, k požívaniu drog v čoraz väčšej miere, dochádza k väčšiemu um, počtu úmrtí. Um, najrozšírenejšou drogou v Európe je heroína. Je to práve aj tá, táto droga, ktorá spôsobila najväčší počet uh, úmrtí. Napríklad uh, bolo tých úmrtí bolo um, vyše 8 tisíc um, ak, a dokonca vyše 9 tisíc, ak zarátame Norsko a Turecko, ktoré majú s monitorovacím centrom dohodu o výmene informácií. Venovali sme sa téme, venovali sme sa téme nových látok, nových psychoaktívnych látok. Od roku 2017 sa práve centrum venuje monitorovaniu týchto nových látok. Je ich v tejto chvíli 730, ale tento počet neustále rastie, pretože na trh prichádzajú neustále nové a nové psychoaktívne látky. Spomeniem fentanyl. Fentanyl je analgetikum a ane- anestetikum, ktoré mm, a fe- fentalín sa využíva v humánnej medicíne, aj vo veteríne, ale samozrejme, ak je využitý nenáležitým spôsobom, tak sa môže stať psychoaktívnou látkou a e, táto látka sa dá získať nezákonným spôsobom na čiernych trhoch online, už malá dávka môže byť nebezpečná a návyková ale ako hovorím, veľmi ľahko sa dá v malých dávkach táto látka získať na čiernych trhoch online. Od roku 2017 sa v spolupráci s Europolom podarilo realizovať 1300 zhábaní. To treba povedať. A e, čo ešte vyvstalo, mm, pokiaľ ide o tieto psychotropné látky. Pochopiteľne je, sú to organizované trestné skupiny, ktoré, uvádza, ktoré dodávajú tieto látky na trh. Sú tu aj nové krajiny, ako napríklad Čína, ktorá sa stala novou krajinou, novým, novým producentom takýchto nových látok bol nám prezentovaný e, takýto obraz, získali sme predstavu o type užívaní, šírení um, návykových látok na európskom území. druhý deň sme sa venovali činno, samotným činnostiam centra a riešili sme aj otázky rozpočtu Komisia je tou, ktorá monitoruje um, činnosť centra, je, ich činnosť sa monitoruje v určených lehotách a možno konštatovať, že centrum funguje veľmi dobre Určite je tam ešte priestor na, ďalšiu, na ďalšie hodnotenie centra. Bolo by napríklad, e, urč, je, je ešte určite priestor na zlepšenie, najmä pokiaľ ide o šírenie informácií alebo lepšiu viditeľnosť práce centra. ak to porovnáme samozrejme so situáciou v súčasnosti. E, vonkajšie hodnotenie hovorí aj o tom, že by bolo možné rozšíriť rozsah pôsobnosti agentúry aj na iné závislosti. Deje sa to napríklad e, podobným spôsobom v Portugalsku. Nejde teda len o návykové látky, ale e, podobné centrum v Portugalsku sa venuje iným závislostiam, napríklad na alkohole a podobne. Nož a pokiaľ ide o finančné aspekty, nedošlo k zmene rozpočtu, i keď došlo k navýšeniu nákladov na zamestnancov, ale treba konštatovať, že to nespôsobilo problémy a centrum si mohlo vykonávať svoju prácu tak ako doteraz a jeho, jeho činnosť priniesla vynikajúce výsledky. Čiže v kocke, pani predsedajúca, myslím, že možno konštatovať, že misia nám umožnila si overiť, že agentúra funguje vynikajúco, majú výbornú metodiku práce a možno konštatovať, že skutočne ich práca podporuje a poskytuje ehm, podporu a pomoc pri boji proti drogám. Ich prá- vďaka ich práci máme konkrétne výsledky, konkrétne informácie v súvislosti so závislosťou a drogovým fenoménom. Je veľmi dôležité, aby rozpočet e, zostal nezmenený, aby skutočne nedošlo k nejakým, k nejakým škrtom ani v nadchádzajúcom finančnom rámci a mm, e, nielen, že zostane nezmenený, ale skutočne by sme mali pomýšľať aj na to, aby ten rozpočet bol adekvátny ich práci. No a ešte na záver a končím. Počas uplynulých rokov došlo bohužiaľ k nárastu Um, závislosti a mm, výkonný, výkonná riaditeľka Europolu zdôraznila túto skutočnosť a to všetko samozrejme nájdete aj, aj, aj v správe um, Europolu, ktorá bude odprezentovaná koncom januára a tam je konštatované, že, um, že v tejto súvislosti samozrejme um, je e, drogová závislosť a dodávky drog nápojená aj na iné druhy trestnej činnosti a preto, preto je dobré, aby sme spustili úvahy, aby sme sa venovali úvahám, ktoré sa, ktoré sa týkajú e, politiky ochrany ľudského zdravia, pretože, pretože naozaj drogová závislosť a drogy sú ohrozením, sú hrozbou pre ľudské zdravie. Mám na mysli najmä mladých a hovorím, táto misia bola významná, ja som bola veľmi spokojná a musím len pochváliť vynikajúcu prácu, ktoré monitorov, ktorú monitorovacie centrum odvádza. Ďakujem veľmi pekne, pani Kiniči. Veľmi pekne vám ďakujeme za eh, presné informácie, preciznú správu a sme radi, že počujeme, že agentúra funguje dobre, má výbornú metodiku, že poskytuje porovnateľné, dôveryhodné informácie a že existuje samozrejme aj potenciál na zlepšenie v prípade, že bude k dispozícii adekvátny rozpočet a je veľmi dôležité, že máme k dispozícii tieto údaje, údaje, ktoré sa týkajú drogovej závislosti, nových látok a v koncom januára, ako hovoríte, dostaneme informácie k, k týmto otázkam, k otázkam organizovanej trestnej činnosti. Správne ste poznamenali, že musíme bojovať proti drogovému fenoménu. A ja by som sa rada spýtala ešte kolegov, poslancov, či by sa radi vyjadrili k tomu, čo tu odznelo. Nech sa páči. Zdá sa, že nie. Pokiaľ nie, nech sa páči, máte slovo. Uh, yes, thank you. Ďakujem. Nedávno som čítala správu z roku 2019 o trhu s drogami v EÚ, ktoré zverejnilo toto centrum. Je to veľmi pôsobivý dokument a úplne súhlasím s kolegyňou, eh, že naozaj eh, centrum robí dobrú prácu, ale Dopočuli sme sa tiež, že kokain sa dramaticky vracia do EÚ a Polsko, odkiaľ pochádzam, sa vníma ako najväčší trh s kokainom vo východnej Európe. Podľa správ údajne e, orgány nekonajú dostatočne. Zároveň Polsko vykázalo len 9 zhábaní kokainu v roku 2017 a ne oznámilo eh, v predchádzajúcich rokoch žiadne iné zhábanie. Neviem, či sa k tomu viete vyjadriť, neviem, či o tom viete niečo viac. Ako toto centrum vníma priority, zdroje, členské štáty, eh, ktoré nasadzujú eh, tieto nástroje vzhľadom na tieto alarmujúce čísla, napríklad v kontexte Polska. Ďakujem. Áno, o slovo požiadal aj pán Albanitis. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Dobrý deň, šťastný nový rok. Žiaľ, ochorel som, nemohol som tejto služobnej cesty zúčastniť, ale mám jednu skúsenosť, o ktorú sa chcem s vami podeliť v súvislosti s týmto centrom. Od teda keďže už 35 rokov sa venujem problematike drog ako podpredseda verejného rehabilitačného centra v Grécku. Toto centrum je veľmi cenné pre rehabilitačné odvykacie centra v našich krajinách, v členských štátoch EÚ. Znalosti, ktoré nám centrum poskytuje, využívajú všetky e, odvykacie centra, aby podľa toho potom konali. Ja osobne poznám riaditeľa, tiež mnohých pracovníkov a plne im dôverujem. Ešte by som rád doplnil niekoľko ďalších vecí, ktoré možno nám pomôžu v najbližších 5 rokoch. Ešte musíme zať do úvahy jednu ďalšiu súvislosť. Vzniká nový fenomén. A síce fenomén využívania polilátok najchudobnejšie vrsty spoločnosti, dajme tomu využívali eh, teda konzumovali eh, jednu látku. Teraz sa vlastne konzumujú ich viacero zároveň, alkohol, amfetamíny a podobne. To spôsobuje, že eh, títo užívateľia drog majú aj psychické problémy. Vzniká teda nová trieda eh, konzumentov drog. Tak povediac. V Grécku Máme tiež nové syntetické drogy a ja sa domnievam, že toto centrum by e, sa malo venovať aj všetkým druhom závislostí, aj alkoholu, e, e, ďalej hazardným hrám a podobne. Centrum má k dispozícii, pardon, Únia má k dispozícii dosť značné nástroje Navrli sme, aby sa ich objem ešte zväčšil. Naša politika v EÚ, ktorá sa týka konzumácie drog, by sa mala harmonizovať. Musíme uplatniť jednotný, harmonizovaný model k prístupe k týmto vážnym problémom. Užívateľia drog začínajú už v 12 rokoch konzumovať drogy. Bien. eh... Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ už nie sú žiadne ďalšie vystúpenia, veľmi pekne by sme radi Veľmi pekne by sme radi poďakovali pani Kiniči. Ďakujem aj kolegom za vystúpenia. Áno, pán Bandis, vy ste položili veľmi legitimné otázky. Poďme ďalej k bodu číslo 8. A tam ide o prezentáciu výsledku z delegácie, z návštevy Malty. I, išlo o ad hoc návštevu Malty. Pani Intveld viedla túto delegáciu. Ďakujeme veľmi pekne za odvedenú prácu na Malte. A v tejto chvíli vám udelujem slovo, aby ste nás poinformovali. Ďakujem. Ďakujem. Stručne vám priblížim zhruba, čo vykonala delegácia na Malte. Od tejto návštevy Malty parlament prejednal túto tému, bolo prijaté uznesenie 18. decembra, teda závery už boli prijaté. V každom prípade stojí za to podľa mňa kolegov vo výbore poinformovať o tom, ako táto delegácia vznikla, aký mala program a ako sme pracovali. Ešte predtým by som sa rada poďakovala sekretariátu, ktorý naozaj dokázal zázraky v organizácii tejto cesty. V priebehu dní, niekoľkých dní bolo všetko zorganizované, mali sme veľmi dobrý, obsažný, e, zaujímavý program a za to ďakujem. Rozhodli sme sa vycestovať tak na poslednú chvíľu, pretože došlo k dosť dramatickému um, neočakávanému vývoju. Policajné vyšetrovanie v súvislosti s vraždou Daphne Gal- Gal- Galicie a mali sme v pláne tak či tak vycestovať na Maltu, ale o niečo neskôr. Domnievali sme sa, že bolo dôležité prísť práve v tejto chvíli a to z dvoch dôvodov. Jednak, aby sme sa z prvej ruky dozvedeli o tom, čo sa deje. Myslím, že Cieľom takéto cesty je nielen zhromažďovanie informácií, stretnutie s ľuďmi, ale tiež jasný signál Európskej únie, že nám záleží na dianí v krajine a že to pozorne sledujeme. Absolvovali sme stretnutia s predsedom vlády, s podpredsedom vlády, s ministrom spravodlivosti v útorok do poludnia. Taktiež s prezidentom sme sa stretli s generálnym tajomníkom, s policajným prezidentom a jeho týmom a tiež s vedúcim vyšetrovania vraždy Dafne Caligoni Garicie. Taktiež sme e, komunikovali s predsedom parlamentu, s lídrom opozície, s ombudsmanom, aj so zástupcami rodiny Karikvana Galicie, s aktivistami, s mimovládkami, s novinármi a aj s advokátskou komorou. Bol to veľmi nabitý program, ale získali sme veľmi dobrý prehľad o situácii v krajine. Čo sa týka našich záverov, myslím, že jeden významný záver bol ten, že konečne sa dosiahol značný pokrok vo vyšetrovaní vraždy, ale tiež e, nás veľmi znepokojuje nedostatočný pokrok e, vo vyšetrovaní osôb, ktoré sú osobami zainteresovanými. E, keď od našej návštevy prebehol ďalší pokrok, v každom prípade tento pokrok nie je dostatočný. Tiež nás znepokojuje pozícia predsedu vlády, ktorý ohlásil eh, svoje odstúpenie z funkcie, ktoré nastane niekoľko dní. Mali sme však pocit, a ešte stále mám ten pocit, že to, že zotrval vo funkcii mm, o ďalších niekoľko týždňov dlhšie, to ohrozilo dôveryhodnosť vyšetrovania a tiež jeho kroky odvtedy eh, nejako nezmiernili tieto moje obavy. Eh, uvideli sme vytvorenie nezávislého verejného vyšetrovacieho orgánu. Ten e, naďalej funguje, taktiež zhromažďuje dôkazy, svedectvá. Tiež sme vzali na vedomie pozitívnu úlohu a prítomnosť Europolu. Tiež sme vzali na vedomie, že už sa začalo plnenie odporúčaní Benátskeho výboru ale budeme sa musieť presvedčiť o tom, či to bude dostatočne rýchly a dôkladný proces. Teší nás však, že to vôbec začalo. Ako som už povedala, nedostatočný pokrok v prípadoch vyšetrovania, prania špinových peniazí, korupcie a s tým súvisiacich zločinov, najmä niektorých zaujímavých osôb, to nás nepokojuje. Tiež sme vyslovili obavy súvislosti s mediálnou slobodou a bezpečnosťou novinárov to samozrejme navzájom súvisí. A na základe zistení tejto služobnej cesty sme e, zhrnuli aj zistenie predchádzajúcich podobných ciest a monitorovacích analýz sme prijali uznesenie. Zdôraznili sme tiež výzvu Európskeho parlamentu a Európskej komisie, aby okamžite začala viesť dialog s maltskou vládou v kontexte rámca právneho štátu a musím s polutovaním skonštatovať, že doposiaľ sa tak nestalo. A keď komisia vyslovila isté obavy, e, oslovila písomne malckú vládu, to je o niečo viac, než urobila komisia v minulosti, v priebehu 2,5 roka. Teda veci sa hýbu, ale veľmi pomaly. A ešte na záver. Po našom návrate sme napísali dva listy, jedna komisii a tiež rade, pretože o niekoľko dní neskôr sa vládni predstavitelia uh, stretli na uh, samite a za, za, jedným zastupcom Malty bol Jozef Muskat. My sme požiadali radu, aby na to upozornila. A myslím, že to vôbec nebolo vzaté na vedomie. Bola, rada to úplne ignorovala, tak ako tomu býva zvykom. Dúfam, že v budúcnosti budú mať minimálne tú slušnosť odpovedia na náš list, tak aby sme boli informovaní o dôvodoch, dajme tomu, prečo odmietli vôbec na to upozorniť. Toľko teda k správe z tejto cesty. Chcem sa poďakovať delegácii, členom delegácie za to, že boli k dispozícii aj takto na poslednú chvíľu, aj keď sme z rôznych politických eh, prostredí, boli tam eh, dosť eh, veľké citlivé rozdielnosti medzi nami politicky. Myslím však, že v duchu kolegiálnosti sa nám podarilo zvládnuť túto cestu veľmi konštruktívne a za to kolegom ďakujem. Thank you for the presentation of... Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu správy pani Intveld. Určite ste si všimli, že som musel opustiť eh, predsednícky stôl na chvíľočku. Bohužiaľ eh, som mal jednu neodkladnú záležitosť. Chcem poďakovať e, pani kolegyni za to, že ma láskavo nahradila na predsedníckej stoličke a rád by som ocenil prácu sekretariátu za to, že vždy že vďaka že vďaka ním sa mohla zrealizovať táto návšteva Malty na poslednú chvíľu a chcem poďakovať za organizáciu, logistiky. Podarilo sa im to naozaj na poslednú chvíľu. nebolo to jednoduché v takejto situácii. Nech sa páči, v tejto chvíli dávam slovo pani Mecole, ktorá v tejto chvíli vystúpiť. Ďakujem veľmi pekne všetkým členom. Ďakujem Sofi, všet, ďakujem všetkým za úprimnú spoluprácu. Ďakujem aj všetkým poradcom a pracovníkom sekretariátu za to, že umožnili realizáciu tejto misie. Od to, to, to, čo sa udialo od tejto návštevy, bolo surreálne. Um, vražda a následná, následná snaha o krytie, eh, to jednoducho nemá páru a pán premiér indikoval, že opustí svoj úrad tento týždeň, ale po uplynulých 40 dní strávil, strávil tak, že sa snažil o oslabovanie jednotlivých inštitúcií. A ľudia vyšli do ulic, žiadali o spravodlivosť, žiadali o prebratie zodpovednosti a um, syn pani Ruana povedol, že jednoducho bez zmeny nedôjde k spravodlivosti. Pán Muscat nevyrieši tieto problémy. A my sme odvtedy samozrejme pri, prijali uznesenie na uplynulej plenárke. Uznesenie pojednáva o jednotlivých otázkach, ktoré musí Malta riešiť. Ide o ústavné záležitosti, ide o otázky v spojitosti s fungovaním inštitúcií, ide o zodpovednosť našich poslancov, ide o nezávislosť justičných orgánov, polície. Ide samozrejme aj o otázku tzv. zlatých pasov, ktorá sa musí vyriešiť. Tento parlament musí podporiť malcký ľud. A um, dúfajme, dúfajme, že sa nám podarí sa presunúť od, už od tejto situácie. Európska únia má k dispozícii nástroj na ochranu práv občanov v každom členskom štáte, ale tento nástroj sa musí zlepšiť. Či už pôjde o mechanizmus eh, pre princípy právneho štátu alebo iné opatrenia opatrenia na ochranu novinárov a podobne. A my v parlamente sa musíme ubezpečiť o tom, že táto zmena bude rýchla a že k nej naozaj dôjde. Ja chcem poďakovať všetkým kolegom za to, že sa zaujímajú o situáciu na Malte. Som, som rada, že sa nám podarilo širokým konsenzom schváliť uznesenie minulý, eh, na minulej plenárke a verte, naozaj to dáva nádej malckému ľudu. Ja viem, pred akými výzvami naša vláda, naša krajina stojí, ale som optimistkou. Ďakujem veľmi pekne. Pôjdeme teraz ďalej. Pani Sipel je takisto, bola takisto členkou delegácie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Uh, Srdečná vďaka všetkým. Všetci vieme, že táto návšteva bola zorganizovaná na poslednú chvíľu, čiže vyžiadalo si to obrovský kus práce. Ďakujem sekretariátu, poradcom, všetkým tímom. Bola to obrovská výzva. Aj výzvou bolo aj pripraviť e, pomerne krátkej časovej lehote správu po návšteve Malty. Čiže ešte raz ďakujeme veľmi pekne za to, že to všetko bolo možné, že sa to mohlo zrealizovať. Rada by som poďakovala aj všetkým kolegom, ktorí sa misie zúčastnili. Hoci možno pri niektorých bodoch máme iný politický pohľad, celková atmosféra bola konštruktívna, podarilo sa nám naozaj um, zrealizovať úspešne túto misiu. Dovolte mi zdôrazniť to, čo už uviedla Sophie nedáva, nedáva zmysel teraz opätovne zachádzať do podrobností. Hoci diskutujeme o správe až dnes, tie dôsledky, respektíve závery z návštevy už boli prijaté a vlastne v decembri sme už príslušné uznesenie schválili. My sme veľmi radi, respektíve um, práca Začala už práca na zmene ústavy či legislatíve, ale bolo by naozaj užitočné, aby aj komisia sledovala tieto postupy, aby sme sa ubezpečili, že to naozaj pôjde tým želaným smerom. A potom, pokiaľ ide o podporu vyšetrovaní, najmä v súvislosti, a to je môj názor, najmä pokiaľ ide o cezhraničné aspekty, um, naozaj aj tam treba pokročiť, treba pokročiť v oblasti vyšetrovaní dnes už nemám naozaj čo dodať, pretože v decembri sa už konala príslušná rozpráva, ale určite o pár mesiacov sa budeme musieť tomu vrátiť, keď už budeme mať prvé výsledky prác, o ktoré sme požiadali. Dnes naozaj by som, dnes naozaj by som rada poďakovala všetkým tým, ktorí umožnili túto návštevu a Musíme, musíme dúfať, že dôjde k zmenám, o ktoré sme požiadali a musíme si aj vyčkať, čo to bude, vyčkať na to, čo to bude znamenať pre slobodu, ale zároveň zároveň si musíme vyčkať aj na to, aký to bude mať eh, dosah na, na, na rôzne oblasti, nielen v Malte, ale aj musíme si vyčkať na to, čo to bude všetko znamenať pre ten celkový obraz, ktorý je podľa mňa oveľa väčší, než um, uh, si myslíme. Ďakujem veľmi pekne, pani Kako, Kanko, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za efektívnosť sekretariátu, za všetkým, tých, všetkým tým, ktorí nás podporili v našej práci. Ďakujem vám všetkým za dobrú konštruktívnu spoluprácu priebehu misie. Máme už k dispozícii správu z misie a je vidno, ako, akou urgentnou je a bola, bola a je stále situácia na Malte, ako zvraznila pani Mecola. Cieľom návštevy bolo zistiť fakty a ubezpečiť sa, aby každý členský štát dodržiaval tie najvyššie štandardy a musíme sa ubezpečiť, že princípy právneho štátu sa uplatňujú naprieč Európskou úniou. A ja dúfam, že táto správa nám poskytne užitočné informácie a že bude dôležitá aj pre našu ďalšiu prácu. Misia určite nebola e, koncom alebo nebola ukončením našej práce. Naopak, musíme pracovať aj naďalej. A čo je Zásadné pre dôveryhodnosť tejto misie a prácu tohto výboru je to, že tieto misie sú o zisťovaní faktov. My nie sme na to, aby sme posudzovali. Áno, sme politikmi, ale našou povinnosťou um, je zisťovať fakty, aby sme mohli potom súhrným spôsobom vyhodnotiť, či sú princípy právneho štátu uplatňované. Musíme Našou úlohou je zabezpečiť, že e, dôjde k spravodlivosti, že sa dostane spravodlivosti rodine pani Karuana Galice. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že pán Abanitis sa hlási ešte za GUE. No, Ďakujem, pán predseda. My v GUE sme poslali pána Kuluglu na túto misiu, pretože pracoval na tejto téme už ako novinár, takže by bolo, sme si povedali, že bude dobre tam poslať niekoho, kto tú záležitosť pozná. No a predovšetkým Chcel by som poďakovať Sofii, ktorá pomáhala fungovaniu tohto výboru a politickej skupiny. A to ja nie som ani z jej skupiny, ja som z GUE. No a v tomto prípade, v prípade Jana Kuciaka, slovenského novinára vidíme, že sú novinári zavraždení, pretože upozornili na korupciu v EÚ, takže je treba sa týmto zaberať. Je to závažná situácia. Sofia, ďalší kolegovia už povedali to, čo som chcela povedať ja a myslím si, že toto je začiatok ďalšieho postupu. Ďakujem. Ďakujem. Niekto ďalší? Nie. Alebo áno? Pani Sporek. Rada by som hovorila skôr tak všeobecne, pretože predtým, než som sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu, tak som mala zastupkyňou komisára pre ľudské práva v Polsku. No a ako všetci viete, pán profesor Adam Bodnár, komisár pre ľudské práva, využil svoje ústavné právomoci a, pravidelne reagoval na prípady porušovania práv, princípov právneho štátu v Polsku. No a som bohužiaľ smutná, že európske riešenia nefungovali. Stále viac členských štátov porušuje princípy právneho štátu, vrátane Malty. Na to musíme reagovať. Ale čo sa dá ešte robiť? Máme tu článok 7, ktorý v prípade Maďarska a Polska, ako sa ukázalo, nefunguje. Podľa mňa by malo byť ambíciou nových európskych lídrov postaviť pred spravodlivosť zodpovedné osoby, ale taktiež implementovať mechanizmy vrátane finančných mechanizmov, ktoré zabránia takýmto udalostiam. Ďakujem. Pani Inetfeld. Stručne, plne súhlasím. Ale nemôžete podať Európska únia. Parlament bol veľmi aktívny, komisia bola v niektorých prípadoch aktívna, no ale problémom je tu rada, ktorá nechráni dostatočne právny štát v EÚ. Odmieta to robiť. Takže by som opäť chcela vyzvať predsedu, aby pripomenul rade, že sme im napísali už v decembri a že čakáme na odpoveď ohľadom otázky Malty a jej prebrania na samite. Dobre, zapísal som si. Chcel by som povedať len toľko, že budem prítomný na prvom stretnutí ministrov pre vnútro a spravodlivosť za chorvátskeho predsedníctva už teraz v januári. Bude to, myslím, dobrá príležitosť sa vyjadriť taktiež k dôležitosti otázok súvisiacich s právnym štátom, demokraciou, základnými právami v členských štátoch. Komisia tu je tu taktiež zastúpená, neviem, či zástupca komisie by sa chcel vyjadriť k tejto téme, áno. Pokiaľ máte záujem, tak môžete hovoriť. Ďakujem, pán predseda. Pán, ja som Gabriliadis, generál sa pre spravodlivosť. Potvrdzujem, že Didier Reinders poslal list ministrovi spravodlivosti Malty kde hovoril o hlavnej otázke, o tom hovorila aj pani Inetfeld. Komisia bude naďalej zblízka sledovať prípad Malty v rámci európskeho semestra, tak ako sme to robili doteraz a podnikneme kroky, pokiaľ to bude potrebné. Dobre. Zapísali sme si tieto vyjadrenia a pokiaľ sa už nikto nechce vyjadriť, tak to bude zatiaľ k tejto správe ohľadom ad hoc delegácie na Maltu. To bude všetko. Chcel by som povedať opäť, že som vďačný všetkým oddeleniam a poradcom, ktorí sa snažili, aby sa táto delegácia stala realitou. Ďalší bod programu je citlivý. Je to štít na ochranu súkromia medzi EU a USA. Tretie spoločné výročné vyhodnotenie. Máme tu prezentáciu komisie a taktiež Európskeho výboru pre ochranu údajov, ale tento bod je naplánovaný až o 25 minút na 11, takže navrhujem, aby sme si urobili krátku prestávku a budeme pokračovať v práci o 11. Súhlasíte? Dobre. O 11. We'll be... O 11. presne budeme zase pracovať. So, welcome back. Thank you all. For those who were not... Vítam všetkých tých, ktorí tu neboli dnes ráno od 9. Prajem šťastný nový rok. Vítam vás tu späť do práce a teraz už budeme pokračovať. Čakali sme, kým nám na pod pódium vystúpia rečníci k bodu 9 ohľadom štítu na ochranu súkromia a spoločného vyhodnotenia. Máme tu príslušné zodpovedné osoby. Michal van Vleteren, alebo prepačte, Bruno Čenkarelli za generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť predstaví správu komisie a potom bude hovoriť pani Lisa Marie Lange z nemeckého orgánu pre ochranu údajov e, spolkovej krajiny Hesenska, taktiež pána François Pellegriniho z francúzského orgánu na ochranu údajov. Ale ako prvý bude hovoriť pán Gencarelli za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, prajem všetkým všetko dobré do nového roka. Som rád, že tu môžem dnes byť s mojimi kolegami a priateľmi z Európskeho výboru pre ochranu údoj, aby som vám poskytol aktuálne informácie ohľadom rámca pre štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, taktiež ohľadom postupov z 2013. práve minulého roka príslušného vyhodnotenia. Ako vieme, štát na ochranu súkromia pokrýva transfery veľkej miery komerčných údajov do USA, a tieto toky sú v podstate súčasťou každodenného života, sú nevyhnutné, keďže sa týkajú skoro každej ľudskej aktivity, od sociálnej interakcie až po obchod. No a práve preto, že týchto eh, údajov toľko sme zaviedli do praxe, eh, štít na ochranu súkromie. Momentálne asi 5000 spoločností v USA sa podrobuje povinnosti vyplývajúcich e, zo štítu na ochranu súkromia. V obačnom prípade by tieto údaje neboli chránené, len čo by prešli Atlantik. Štít na ochranu súkromia je prvým takýto nástrojom, na ktorom sme dohodli s zahraničným partnerom, e, kde sme sa dohodli teda na ochrane e, údajov európskych občanov a to je za účelom zachovania bezpečnosti. Je to mechanizmus na medzinárodnej úrovni, kde sa taktiež eh, skúmajú stiažnosti Európanov ohľadom dodržiavania príslušných pravidiel. Takže nie je to len eh, mimo vládny, medzivládny formát. Je to teda celý nástroj. No a Vieme, že došlo k zmenám. Mnohí sa pýtate, aké sú tieto zmeny. Nie to poprvýkrát, čo o tom diskutujeme. Nemali by sme tento významný postup podceňovať. Ochrana údajov sa stala kľúčovým aspektom nášho celkového dialogu s USA a týka sa to aj citlivej oblasti prístupu k údajov zo strany e, verejných orgánov. Takže štítna na ochranu súkromia hrá v našom dialogu zásadnú úlohu. Ako viete, na jeseň prebehla, prebehlo vyhodnotenie. 23. oktobra komisia vydala príslušnú správu. No a pani Tina Stola, riteľka e, príslušného generálneho komisie sem prišla, predstavila e, výsledky tohto vyhodnotenia. Nebudeme detálne opakovať, no ale chcel by som zdôrazniť pár dôležitých aspektov. Poprvé, pripomeňme si, čo sa týka účasti. Štít na ochranu okromia je úspešný. Je tam asi 5000 spoločností, ktoré sú viazané jeho pravidlami. Toto je skutočne vysoké číslo. 5000 spoločností to je viac než e, spoločnosti, e, než spoločnosti, ktoré boli e, pokryté Safe Harbor za v minulosti po dobu 13 rokov. Sú to americké spoločnosti a taktiež americké pobočky európskych spoločností. No, čo sa týka európskych spoločností, tak tie sú skutočne e, rozlišné. Randstad, e, Louis Vuitton alebo Aldi. No a tento štít na ochranu súkromia je teraz zásadný pre, malé pre spoločnosti vrátane malých stredných spoločností, ktoré operujú v Európskej únii pri prenose údajov e, obchodným partnerom v USA alebo pobočkám. Chcel by som zdôrazniť e, určité aspekty ohľadom e, pokroku v tejto oblasti. Tento parlament vyjadril určité obavy, aj EDPB e, sa k tomu určite vyjadria. Napríklad sme menovali star, stáleho ombudsmana, ale je treba zaručiť, že tento mechanizmus bude v praxi fungovať. Poprvýkrát sme postup spustili minulý rok a stiažnosť bola vyriešená pozitívne. Taktiež Eh, ombudsman musí spolupracovať napríklad aj s justičnými orgánmi a inými inštanciami. Napríklad pokiaľ by ombudsman eh, dospel k záveru, že bol porušený článok 7.5 FAJZA, toto je eh, zásadný zákon v tejto oblasti, tak sa musí obrátiť na súd, ktorý musí byť aj rozhodnutie pre nápravu tejto situácie. Taktiež existuje, existujú systematické informácie ohľadom um, konkrétnej situácie. Mohli by ste prosím hovoriť trochu pomalšie, pretože ste pre tlmočníko trochu rýchli, trochu spomalí, prepáčte, ospravedlňujem sa. Takže bolo povedané, že generálny inšpektor ehm, je vždy informovaný o situácii a vykonáva aj vlastné vyhodnotenie a Taktiež e, cez tento systém napríklad e, prišli informácie, ktoré e, viedli k možnosti odvolania amerického prezidenta, teda kongresom. Pokiaľ sa dospeje k záveru, že nezákonne boli získané nejaké údaje, tak e, americká strana ich e, vymaže a taktiež akúkoľvek odvolávku e, zo svojich um, spravodajských um, dokumentov, pokiaľ teda tieto údaje boli získané nezákonne. Ďalej. sme riešili určité otázky, o ktorých ste hovorili v vašich uzneseniach a na predchádzajúcich vypočutiach v súvislosti s mechanizmom ombudsmana. Taktiež sme skúmali, ako spoločnosti plnia svoje povinnosti a ako sa to celé uplatňuje, implementuje. Tam sme taktiež zaznamenali pokrok. Predovšetkým americké orgány systematickejšie a proaktívnejšie e, kontrolujú situáciu, napríklad ministerstvo obchodu, taktiež každý mesiac kontroluje vždy e, vzorku 30 spoločností, ktoré spadajú pod štít na ochranu súkromia. E, boli zaznamená viaceré problémy, boli riešené sťažnosti. No a pokiaľ spoločnosti nenapravili situáciu, tak e, boli proti nim podniknuté kroky. No a ďalej a to je pre nás veľmi dôležité, vyhodnotenie ukázalo, že sa stále viac zo európskej strany využíva nápravný mechanizmus, že využívajú svoje základné práva, ako napríklad právo na prístup eh, k údajom alebo právo na opravu údajov. Tieto aspekty, ktoré sa často nespomínajú, sa týkajú každodenného fungovania tohto rámca a sú tu skutočne jasné náznaky, že eh, štít na ochranu súkromia je prínosný pre e, občanov EÚ. A samozrejme, tento štít na ochranu súkromia nefunguje vo váku, ale je súčasťou celkového kontextu a je teraz zakotvený aj e, v USA v určitom prostredí. A tam v tejto oblasti sme tiež videli na rôznych rovniach pozitívny vývoj vecí. Dám vám pár príkladov. Je tu veľká miera legislatívnej aktivity v oblasti súkromia v USA. No a vy, ktorí ste s nami spolupracovali na GDPR a na smernici o presadzovaní práva, tak vy by ste si ani nedokázali predstaviť niečo takéto pred pár rokmi, že v kongrese budú prebiehať závažné diskusie ohľadom federálnej e, legislatíve o súkromí. Napríklad aj pred pár dňami Kalifornia zaviedla prísne pravidla v tejto oblasti Takže toto je na legislatívnej úrovni. No ale čo je pre nás ešte dôležitejšie, je to, že sa posilnili eh, kroky v oblasti presadzovania v, tejto, eh, v týchto otázkach. Bolo tam napríklad aj pár eh, súdnych konaní, bola tam 5 miliardová pokuta pre Facebook, ďalšie sankcie Cambridge Analytica, Napríklad sa taktiež e, vyžadovalo vymazávanie všetkých údajov, ktoré boli nezákonne zozbierané. Ale toto sú samozrejme veľmi e, pozitívne udalosti a dúfam, že aj na našej strane Atlantiku dôjde k podobným krokom. Taktiež mám otázku automatizovaného spracovávania algoritmy a iné modely. Toto je veľmi relevantné v kontexte umelej inteligencie. Napríklad Facebook sa dostal pred súd za diskrimináciu, pretože používal e, algoritmy, aby rozhodol, e, ktorým kategóriám jednotlivcov budú viditeľné ktoré e, reklamy na mm, reality nehnuteľnosti. Ďalej máme výbor pre dohľad nad ochranou súkromia, to je nezávislý orgán, ktorý poskytuje nezávislú expertízu. Vy ste vo viacerých uzneseniach ohľadom štítu a súkromie hovorili o tomto aspekte. Čo sa týka národnej bezpečnosti, tak za pár posledných týždňov sme videli, ako generálni inšpektori taktiež hrali dôležitú úlohu v súvislosti so šetrením možno zasávania do predvolebného boja. Takže nie všetky tieto príklady sú relevantné na rovnaké úrovni pre e, štít na ochranu súkromia, ale ukazuje sa tam, že máme e, dostatočný mechanizmus na e, kontrolu a dohľad. Podľa posledného šetrenia štít na ochranu súkromia plní e, úlohu, ktorú má plniť. Pozreli sme sa na to, ako funguje v praxi alebo prípadne čo nefunguje. Zistili sme, že v niektorých aspektoch je treba ešte na tom popracovať, aby štít na ochranu súkromia účinnejšie pracoval, fungoval. Komisia identifikovala konkrétne kroky, ktoré treba podniknúť v tomto zmysle. Napríklad správa dochádza e, k záveru, že v našich kontaktoch s ministerstvom e, obchodu USA by sme sa mali sústredovať na konkrétne príklady, ako americké spoločnosti ďalej spracovávajú údaje obdržané z Európy. Ďalej, e, Federálna komisia pre obchod e, musí zdieľať e, zmysluplné informácie ohľadom prebiehajúcich šetrení s Európskou komisiou, taktiež našimi orgánmi pre ochranu údajov. Z tohto by mal byť prospech eh, obe strany Atlantiku eh, z riadnej výmeny údajov a taktiež sa môžeme vzájomne od seba učiť. Na záver chcem povedať, že za prvé tri roky fungovania štítu na ochranu súkromia sme videli významný pokrok a čo sa týka každodenného fungovania tohto rámca, ukázalo sa tam aspekty, ktoré sa dajú ešte vylepšiť. Samozrejme musíme zobrať do úvahy aj, že pred súdnym dvorom naďalej je nedoriešený spor týkajúcich sa štítu na ochranu súkromia, mali sme e, stanovisko generálneho e, advokáta, ktorý bol vydaný e, ktoré bolo vydané minulý mesiac. Skúma sa, aký bude konkrétny dopad tohto prípadu na určité nástroje vrátane štítu na ochranu súkromia. No a pokiaľ súdny dvor bude vyžadovať nejaké zmeny, tak tieto budú musieť byť zavedené. Na záver by som chcela ešte poďakovať Európskom výboru pre ochranu údajov Európskeho parlamentu za e, vaše významné príspevky do tohto procesu. Máme všetci rôzne úlohy, ktoré sú všetky dôležité. Samozrejme, naše názory sa môžu líšiť, čo týka niektorých aspektov, ale zo skúseností za posledné roky sa ukázalo, že keď sme spolupracovali, tak sa nám podarilo dosiahnuť skutočný pokrok. Bolo to v našich občanov v súvislosti so štítom na ochranu údajov, ale v celom príslušnom kontexte. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni, a teším sa na dnešnú diskusiu. Thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán Giancarelli, za vašu prezentáciu. Teraz dáme priestor zástupcom Európskej rady pre ochranu údajov. Konkrétne sa ujme slova najskôr Pani Lisa Maria Lange, ktorá zastupuje nemecký orgán ochranu údajov a potom dostane priestor pán François Pellegrini z francúzského orgánu na ochranu údajov. Nech sa páči, máte 10 minút. Thank you, Chair, and thank you, honorable member. Ďakujem. Ďakujem za to, že dostávame priestor približiť našu správu o tomto štíte, ktoré sa venujeme už 3 e, roky. Chcela by som neskôr, chcela by som neskôr priblížiť nastavenie tejto revízie. Je tam 8 zástupcov dohľadných orgánov z EU. Tento rok expert, ktorý sedí tam vzadu, z Rakúska, z Bulharska, z Francúzska, Nemecka a Maďarska a EDPS sa ju tieto úlohy revidovať tento štít spolu s Európskou komisiou. V tomto procese sme sa zamerali na tento štít z dvoch pohľadu. Jednak či text tohto štítu je presadený do praxe tak, ako by mal a tiež sme sa pozreli na samotný text štítu krajiny súkromia e, v kontexte požiadaviek naredenia GDPR a v charte základných práv a tiež v rozsudku súdneho dvora. V našej prezentácii sa budeme držať štruktúry našej správy. Začala by som tým, že priblížim hlavné zistenia o komerčných aspektoch a potom eh, kolega Pellegrini priblíži niekoľko bodov, ktoré sa týkajú prístupu verejných orgánov k prevodu údajov na základe štítu ochrany súkromia. Eh, na komerčnej strane hlavné obavy súvisia naďalej s nedostatočným dohľadom a plnením. Čo sa týka dohľadu a plnenia, to sa zameriavame najmä na Ministerstvo pre obchod a Federálnu komisiu pre obchod. Ministerstvo obchodu zverejňuje zoznam samozrejme organizácií a v porovnaní s režimom Safe Harbor sa výrazne zlepšili postupy a kontroly v tomto procese. Okrem toho, e, toto oddelenie zverejnilo e, a taktiež zintenzívnilo náhodné kontroly organizácií. Všetky tieto kontroly sa zameriavajú na predovšetkým formálne aspekty, napríklad E, dostatočné pravidla ochrany súkromia a reakčné schopnosti tej organizácií a tiež zverejňovanie informácií na stránke. E, FTC tiež sa snaží viac plniť e, pravidla, čo sa týka trestov porušovania ochrany súkromia. Prípady sa posúvajú naozaj medzi týmito orgánmi, potom FTC ich šetrí a presadzuje taktiež e, návrhy na nápravu v prípade firiem, ktoré porušili prísľuby ochrany súkromia, ale e, pokiaľ sme to mohli dôstatočne zanalizovať, keďže sme nemali k dispozícii všetky revízie, tieto kroky sa týkajú skôr e, z formálnych aspektov, napríklad hodné časové nastavenie certifikačných procesov. Všetky tieto kontroly nezas, neza, nevchádzajú dostatočne do podrobností, napríklad to skúmanie proporčnosti, nevyhnutnosti, teda inými slovami, nevykonávajú sa dostatočné kontroly e, súvisiaci s tým, čo sa deje s dátami, ktoré sú vložené do systému podľa štítu ochrany súkromia, keďže sa neobjavujú ani stiažnosti, ktoré by tieto e, kontroly vyvolali. Teda väčšina e, objemu informácií je nekontrolovaná. Jedna oblasť e, revízie opakuje e, e, zistenia o transferoch e, odovzdávania a dáte ďalej. Ochrana údajov však patrí celému tomuto obdobiu odovzdávania údajov a v prípade, že sa údaje naozaj odovzdávajú, posúvajú ďalej, aj na ne sa naďalej vzťahuje pravidlo ochrany. Štít ochrany súkromia je samozertifikačný mechanizmus, e, e, dáva právomoci DOC, aby požadoval ustanovenie o ochrane. Zatiaľ sa táto právomoc však nevyužila. Teraz odozdám slovo kolegovi Pelegrinimu. Ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, teraz vás poinformujem o zisteniach, ktoré súvisia s prístupom verejných orgánov k údajom, ktoré sa posúvajú do USA na základe štítu pre ochranu súkromia. EDPP zistilo viacero významných zlepšení od poslednej revízie. Najskôr vymenovanie eh, chýbajúcich členov eh, rady pre ochranu súkromia a taktiež zvýšená transparentnosť v súvislosti eh, s akčným plánom a tiež vymenovanie pána Keitha Kraka ako sekretára pre hospodársky rast a energetiku a životné prostredie ako trvalého ombudsmana 18. januára 2019. Avšak niektoré hlavné výhrady v našich revíziách naďalej nie sú celkom vyriešené. Týkajú sa štyroch hlavných tém. Po prvé, proces zhromažďovania údajov, ďalej po druhé, dohľad nad týmto procesom, po tretie, existencia efektívnych eh, súdnych právnych nástrojov, na, nápravných nástrojov a tiež mechanizmus ombudsmana. Vzhľadom na krátkosť času eh, sa stručne pozrieme na tieto štyri oblasti, pričom spomeniem naše hlavné zistenia a potom budem ochotný odpovedať na prípadné otázky. Prvá téma, zhromažďovanie údajov v rámci programov sledovania. Sú tu rôzne eh, problémové oblasti, jednak fungovanie 702 a taktiež um, e, ďalšie výzvové aspekty 12.03. E, zistili sme, že je potrebné upresniť e, kroky pri zisťovaní toho, či jednotlivec alebo skupina môže byť cieľom sledovania pri posudzovaní a tiež pri podrobnejšom skúmaní jednotlivých cieľov, a to ex ante. Musí to vykonať nezávislý orgán. Vzhľadom na obmedzené údaje, ktoré máme k dispozícii, zatiaľ nedokážeme úplne vylúčiť, že dochádza k neobmedzenému prístupu e, pri posúvaní údajov e, ďalej. E, ďalej. Druhý bod. Zistili sme, že štít na ochranu súkromia, keď sa vykonávajú transfery medzi EU a USA, nedodržovajú právne ustanovenia a ustanovenia výkonného vykonávacieho orgánu e, sú v právomoci štítu na ochranu súkromia, aby sa vyhodnotila ich oprávnenosť. Čo sa týka záruk, ktoré vyplývajú z prezidentskej smernice 1288, americké orgány potvrdili, že sa zavezujú dodržiavať pravidlá stanovené v tomto dokumente. Tieto pravidlá sa vzťahujú len na e, vykonávací prípad 12333 a nie na e, oddiel 702 vízového kódexu. Tam e, to nespadá do kategórie zhromažďovania údajov. Revízny tím tu zistil dve hlavné výhrady. Poprvé, oddiel 2 PPD 28 tu sa uvádza 6 e, príčin na zhromažďovanie údajov, ale tento PPD v prvej vete e, poznámky číslo 5 e, uvádza ďalší účel a síce dočasné získanie signálových spravodajských správ ako oprávnený dôvod na zhromaždenie. Zastupcovia amerických orgánov sa k tomu vyjadrili a pochopili sme to tak, že je možné aj hromadne zhromažďovať údaje bez ohľadu na to, čo stanovuje e, oddiel 2, ak sú zhromaždené dočasne s cieľom vytvoriť tzv. E, selektor e, pre konkrétne zadefinovaný cieľ. Tieto ustanovenia zdá, zdá sa znamenajú, že v prípade, že je odôvodnené zhromažďovať tieto hromadné údaje a keďže pojem dočasnosti nie je možné upresniť, toto zhromažďovanie môže pokračovať až kým cieľ nie je jasne určený. Ďalej, druhá otázka sa týka toho, že porušovanie výkonného príkazu PPD nemôžu sami o sebe sa týka činnosti jednotlivcov a umožniť e, im obrátiť sa na americké súdy. Ďalej druhá téma, dohľad a správy. Rozsiahla štruktúra dohľadu existuje, pozostáva z rôznych prvkov, ktoré čiastočne sú nezávislé od spravodajskej komunity. Táto štruktúra zač- zahrňa e, úradníkov e, pre ochranu súkromia, ďalej e, všeobecných feštrov, ďalej EP klub, FISK a kongres okrem iného. Naše výhrady k tejto téme sa týkajú predovšetkým toho, že nie je dostatočný prístup k e, výstupom z tohto postupu dohľadu, e, najmä podrobnejšie e, následné správy, či sa to plní podľa programu osledovania, to by sme uvítali, keďže by sme získali vďaka tomu informácie navyše, vďaka ktorým by sme získali lepší prehľad Tiež by sme uvítali e, podobné aj e, z bodu 702, keďže došlo k revízii od poslednej správy. Klaudu, niektoré správy tiež neboli k dispozícii nášmu reviznému týmu vzhľadom na to, že sú vo vysokom stupni utajnosti, pričom by nám poskytli e, dôležité informácie o legislatíve, napríklad tri správy e, Klaudu o vykonávacom úrade 12333, jeden z týchto bodov už je uzavretý. Tieto správy sú o to dôležitejšie, že fungovanie tejto legislatívy nebolo možné prejednať e, a pri predchádzajúcich revíziách. Revízny tím je k dispozícii revidovať ďalšie doplnkové dokumenty a prejednať ďalšie súvisiace body v prípade, že sa to bezpečnostne odobrí. Dohody o PNR, ale aj dohoda o TTP to umožňuje. Domnievame sa, že takýto prístup by eh, priniesol eh, zmysluplnejšie revízie ďalej. Tretia veľmi dobre známa téma je eh, téma nápravných nástrojov pre jednotlivcov. Viacero nástrojov už americká strana zaviedla, aby získali ich občania možnosť nápravného prostriedku akt APA a tiež e, akt e, zahraničného sledovania FISA. A hlavné výhrady v kontexte štítu na ochranu súkromia sa týkajú toho, že APA a FISA poskytujú obmedzené prístupy jednotlivcom e, na sledovanie civilného obyvateľstva. V tejto súvislosti, ako viete, je problémom dlhodobá požiadavka dokázať, že osoba a naozaj je zainteresovaná. V prípade žaloby voči opatreniu sledovania e, na základe dokumentu 702 e, alebo výkonného e, príkazu 12333. Ďalej štvrtá téma sa týka mechanizmu ombudsmana. Tento mechanizmus je nastavený tak, aby kompenzoval nedostatočnú jasnosť pre občana EÚ, aby sa obrátil na americký súd so žiadosťou o nápravu. Jednotlivec môže požiadať len o, o overenie, či príslušné orgány splnili e, patričné požiadavky. Tie dve témy, ktoré sa týkajú e, tejto oblasti, e, sú nasledovné. Poprvé, mechanizmus ombudsmana zatiaľ nebol otestovaný ako celok. Prvá požiadavka bola obdržaná na konci roka 2018, ale bola e, označená za nepripustnú. E, celý tento proces sa podrobil revízii a to ešte nie je uzavreté. Ďalej ETPT vyslovilo svoje obavy v súvislosti s nezávislosťou a mierou úsilia, a, pardon, a objemom práce, e, ktoré udelené ombudsmanovi. Ombudsman nemá pritom priamy prístup k informáciám, Informácie, ktoré sa mu poskytujú, môžu byť predmetom filtrovania napríklad e, na úrovni generálneho inšpektora. Nie je možné priamo napraviť situáciu neplnenia V prípade, že ombudsman skonštatuje porušenie vlastných pravidiel, môže osloviť súd, ale to neznamená, že súd naozaj začne e, konanie pretože súd e, má právomoci rozhodnúť sa, ako bude konať na základe informácií, ktoré má k dispozícii rozhodnutie ombudsmana. Nie je možné podrobiť súdnej revízii a tiež nie je možné e, dopracovať sa k náprave v príprave, že ombudsman nie je e, schopný poskytnúť odpoveď alebo že odpoveď je neuspokojivá. To je všetko odo mňa k tejto časti fungovania štítu na ochranu súkromia. Ďakujem pekne. Ešte by som rada zvoraznila, že a výročné správy sú pre nás veľmi užitočné, pretože vďaka tomu všetci e, majú pocit, že veci sa sledujú na oboch stranách Atlantiku a už to prinieslo v minulosti zlepšenia. Tento rok máme novinku v tom, že aj americká strana nás oslovila, aby sa viedli pravidelnejšie stretnutia a diskusie o otvorených otázkach Spomenula by som oblasť e, údajov o ľudských zdrojoch. E, tu je našim cieľom zajistiť, e, aby zamestnanci požívali tie isté práva, či už sú alebo nie sú predmetom transferu. Domnievame sa teda, že aj keď sa dajú veci ešte ďalej zlepšovať, tieto každoročné revízie sa nám veľmi osvedčili ako užitočné. Ďakujeme. Teraz po tom, čo sme si vypočuli našich hostí, Teraz je priestor na diskusiu. Navrhujem, aby tí, ktorí sa prihlásili, e, aby dostali slovo a prioritne však dostanú slovo koordinátori. Pani Sipel, chcete sa vyjadriť vy? Alebo pani Intfeld, ako prvá? Ďakujem. Ďakujem aj všetkým rečníkom. Aj keď si myslím, že sa zhodneme na tom, že už došlo k zlepšeniam, najmä v porovnaní so systémom Safe Harbor ešte stále je množstvo otvorených otázok aj vyplývajúcich z nedávnych správ. Najskôr by som položila otázku týkajúcu sa plnenia. V správe uvádzate, že eh, komisia FTC prijala opatrenie v súvislosti s plnením eh, v 7 prípadoch, ale tiež vyslovujete kritiku, že informácie, ktoré dostávate, neboli eh, celkom úplné. Teda chcem sa opýtať, čo presne viete o stave šetrenia týchto prípadov a o možných trestoch a tiež čo chcete presne urobiť, aby ste získali tie chybajúce informácie od americkej strany. Tiež sme toho počuli veľa o ombudsmanovi. Či je to dostatočné. Správa to vyhodnocuje pozitívne, ale hlavný advokát v prípade Šrim 2 vyslovil pochybnosti o činnosti ombudsmana. Uviedol, že ombudsman neposkytol nápravu ako nezávislý orgán, aby dal osobám možnosť spochybniť porušenie platných ustanovení. Ako to teda do seba zapadá? A posledná otázka, to súvisí s otvorenými prípadmi, ktorými sa zaoberá súd, najmä prípad Šrems 2. Súd zatiaľ ešte neuzavrel toto konanie, ale už teraz sa vec prehodnocuje, teda som trošku zmetená. Vy pozitívne vyhodnocujete činnosť ombudsmana, ale zároveň konštatujete, že dochádza naďalej k masovému sledovaniu, eh, k hromadnému zhromažďovaniu údajov. Ako sa môžete domnievať, že štít na ochranu súkromia je naozaj zákonný, eh, keď máme náznaky od súdneho dvora a aj vy sami uvádzate, že možno prehodnotíte svoje stanovisko. Toľko teda niekoľko otázok K tým hromadným údajom ešte možno jedna doplnková otázka. Vedeli by ste si predstaviť, ako zastaviť zhromažďovanie, hromadné e, zbieranie údajov a tiež ako zaviesť povinné kontroly tak, aby údaje, ktoré e, nie sú zhromaždené a ktoré nie sú v súvislosti so žiadnym otvoreným prípadom, aby boli vymazané ste ochotní pristúpiť na nejaké hodnotenia v budúcnosti? Ďakujem also like to contribute. Áno, pani Intveld, nech sa páči. Okay. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme našim hostom. Táto revízia už je hm, taká repetitívna a zvyčajne diplomaticky v otázkach. Ja som si vypočula, prečítala som si správu EPP, vypočula som si vaše prejavy, vypočula som si pána Genkareliho a pýtam sa, hovoríme o tom istom programe? Ak si to všetko zhrniem, tak mám dojem, že štít e, nie je dobrý, nie je dobrou zárukou, je zle uplatňovaný a pán Gencarelli hovorí, že všetko je v poriadku, alebo teda takmer všetko je v poriadku. Ja som počula vašu prezentáciu a mala som dojem, že, respektíve vy ste to slovo použili, že štít je úspechom. To znamená, že všetko funguje, je to v poriadku. Keď hovorím, že je to repetitívne, tak, tak, tak tým myslím to, že tieto pre, takéto presne isté diskusie sa tu odhrali v prípade systému Safe Harbor. Ukázalo sa, že komisia e, nezverejnila hodnotiace správy k Safe Harbor, pretože boli príliš negatívne. Pozrite, toto nie je spôsob, eh, ako možno našich občanov chrániť. A ani to nie je niečo, čo by bralo Európsku úniu vážne. Samozrejme, všetci, všetci usilovne pracujeme, pán Dženkarelli na GDPR, ale keď potom rokujem so Spojenými štátmi, tak vlastne to ignorujeme. A, a nie len to, ale pokorne ich požiadame o to, aby vyšli aspoň trošku v ústrety tomu, o čo ich žiadame. určite aj, ani tie právomoci nie sú také, ako by mohli byť. Prečo? Berieme sa dostatočne vážne? Dokážeme to vysvetliť našim voličom? No ja nie. Nemyslím si. Možno, že namiesto štítu by sme to mohli premenovať na figový list. To by bolo asi vhodnejšie. Keď sa pozriem na spôsob, ako to rieši komisia, tak ma to naplňa obavami aj ohľadne ďalších dohôd. Teraz tu rokujeme o elektronickom dôkaze, o transatlantickej dohode, ale ak, te, ak, ak, ak náš prístup bude takýto nielen pri rokovaní, ale aj pri uplatňovaní dohody, tak prečo by som mala dôverovať komisii? A to je zásadné. Prečo by som mala mať v komisiu dôvery, dôveru? Komisiu dô... dôveru v komisiu. To znamená, že uh, Prečo by sme e, to mali všetko e, schváliť? Ak sa pozriem, ako fungoval, ako, ako funguje štít a predtým Safe Harbor, tak neviem si predstaviť, že by som potom dala svoj podpis a odsúhlasila tieto dohody. Vieme, že to nefunguje, nie je to adekvátne, nepresadzuje sa to náležitým spôsobom. Takže prosím, už budúci rok nám, už nechoďte už sem budúci rok s tou istou, tou istou správou. Ja by som navrhoval, hovorí pán predseda, aby sme si vypočuli všetkých poslancov, všetkých diskutérov a potom poprosíme našich hostí, aby zareagovali na to, čo tu v rámci diskusie odznieje. Pán Fos, nech sa páči. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch den ähm, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj našim hostom za prezentáciu, za správu. To, čo som počul vo všetkých troch prezentáciách, tak to bol taký dobrý základ, ale um, že je tam pár vecí, ktoré treba ešte zlepšovať. No a ja mám stal taký pocit si to prezentácii, že váhame, či sme na dobrej ceste. Pán Genkarelli povedal, že potrebujeme lepšiu vino informácií, prenosu údajov, vzájomné vymenenie informácií. A ja sa chcem opýtať, či už máte nejaké nápady, ako ďalej postupovať, nejaký prístup naplánovaný, tak ako sa teda o to bude rokovať s kolegami z americkej strany, ako sa to dá celé ešte vylepšiť. Pani Lange, ešte takú nadväznú otázku. Mm, ja som si to teda dúfam správne zapísal, no ale pri implementácii štítu na ochranu súkromia zo strany federálnej obchodnej komisie, tam v podstate nie je žiadny dôkaz o tom, čo sa stalo s tými údajmi. Takže si seba overiť, čo sa teraz robí, čo sa predtým nerobilo. Len aby sme jasne videli, o čo, čo sa už riešilo a čo má aký dopad. A pán Pellegrini, pokiaľ som teraz správne pochopil váš príspevok, vy ste sa sústreďovali na e, vývoj vecí ohľadom Pfizer, 3 až 4 kapitoly, ktorých ste hovorili. Tie majú čo dočinenia s Fajza. Čo sa týka osoby ombudsmana, tak e, ako hovoríte, nedá sa to zatiaľ vyhodnotiť, lebo nebola v podstate žiadna žiadosť o toto. Nikto sa nestiažoval natoľko, že by sa dalo povedal, dobre, tak toto teda pošleme vyššie, pošleme ďalej. Takže alebo je nejaký prípad, kde by to malo byť ináč? Ďakujem veľmi pekne, pán Kolné. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za vaše prezentácie. Ja by som tiež chcel sa pozrieť na e, prípad Šrems proti Facebooku a aké tam bolo rozhodnutie. Tam sa povedalo, že mm, v podstate írske orgány by mali pozastaviť prenos údajov, pokiaľ e, sú náznaky, že nie sú dodržiavané doložky štandardných zmluv. To znamená, DPC musí konať aj aj nejaký právny postup môže prísť a toto vyplýva z rozhodnutia súdneho dvora Máme tu stránky 55, 55 až 95 e, základnej zmluvy. Tam e, sme analyzovali. No a otázka je, či teda štít mm, na ochranu súkromia je len papier, alebo či dokáže skutočne chrániť osobné údaje. Takže pokiaľ by súdny dvor rozhodol, že v budúcnosti sa budú dať zakázať e, údajov, prenos údajov do tretich štátov, tak v podstate čo by sa stalo? V USA napríklad sú veľké komunikačné podniky, podniky sociálnych médií. No a teraz sa trochu zdá, že mm, štít na ochranu súkromia trochu pokrivkáva, no ale čo bude ďalej, pokiaľ by sme nemali rozhodnutie v prípade Šrems, alebo súdny dvor by povedal, no dobre, e, sú proti, ale nie je to až taký problém. Potom príde ďalší, e, ďalšie e, konanie pred súdnym dvorom. Čo budete potom robiť vy? No a posledná otázka. Sústredujeme sa v týchto e, aspektoch hlavne na USA, no ale mne robí obavy vývoj veci v Číne, pretože tam je stále viacej technických e, podnikov, napríklad TikTok, sú milióny tínedžerov, ktorí tam v podstate zielajú svoje údaje, no a to, tieto údaje sa dostanú k či, do Číny, do, e, k čínskym orgánom. Takže čo chcete robiť pre ochranu týchto údajov? Ďakujem, pán Brajer. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať eh, najmä EDPB za ich prácu. Ja som vždy hovoril, že ten tzv. štít na ochranu súkria, súkromia um, nerieši nedostatky predchádzajúceho režimu Safe Harbor a síce eh, naozaj nás nechrání od masového sledovania a od stanovisko generálneho advokáta už hovorí o niekoľkých nedostatkoch tohto rozhodnutia. A ja by som rád zdôraznil skutočnosť, že členské štáty v EÚ sú zodpovedné za národnú bezpečnosť, ale to neznamená, že to, čo robí E, čo robia Spojené štáty v rámci národnej bezpečnosti by bolo mimo skrutinia. Čiže je rozdiel medzi pravomocou vo vnútri EÚ a tým, e, čo by sme mali zvážiť e, pri rozhodovaní o adekvátnosti iných, v iných štátoch a vládach. Čiže nemali by sme určite si zakrývať oči pred jednotlivými vecami. Potom je tu ešte otázka porušenia súkromia, ale mm, samozrejme z toho potom vyplývajú, vyplýva aj porušenie ľudských práv pri využití týchto údajov a mm, v praxi, v praxi to môže znamenať zmrazenie aktív um, a podobne. Takže to má pre, preto to má dosah aj na základné práva. No a potom tu máme otázku súd, opravných prostriedkov a dokonca aj tých malo opatrení, ktoré dohodnuté boli, nie sú presaditeľné na amerických súdoch. A nejde len o problematiku požiadavok, ale je tu, je tu aj otázka štátneho tajomstva. To znamená, že e, na súde to môžu zmietnúť zo stola tým, že povedia, že odhalenie takýchto informácií by ohrozilo národnú bezpečnosť. A to sa na amerických súdoch často e, využíva, keď, e, keď ide o porušenia ľudských práv. Čiže orgány ochrany údajov um, Ehm, je, je, je nereálne. Eh, jednoducho tie nedostatky, o ktorých sa hovorí, sa vzťahujú na všetky typy údajov. A chcem sa preto spýtať komisie, ak by súd zneplatnil štít na ochranu súkromia, už došlo v Spojených štátoch určitým pokusom zriadiť určitú úroveň ochrany údajov, najmä v Kalifornii, ako ste hovorili. Tam väčšina spoločností má sídlo v Silicon Valley a, a americký štát Kalifornia sa teda rozhodol požiadať o rozhodnutie o adekvátnosti. Komisia by zvažovala takéto rozhodnutie je, je možné vôbec, aby jednotlivý, jednotlivý, jeden štát požiadal o takéto rozhodnutie? Pripomeniem, že nadchádzajúce body programu rokovania sme odložili a tento bod máme naplánovaný do 12. Ale samozrejme prekračujeme čas vyčlenený na tento bod. Navrhujem, e navrhujem, aby ste brali do úvahy túto skutočnosť a aby ste mali na pamäti, že naši hostia ešte musia mať čas na reakciu. Pani Dali, ďakujem veľmi pekne. Áno, snažíme sa, snažím sa to, si to nejak v hlave z, zoradiť. Máme tu ma, ma, máme tu určité informácie a boli vznesené obavy ohľadne adekvátnosti štítu a ale na, na druhej strane nám tu komisia hovorí, že všetko je v poriadku. Ja už tomu vôbec ale nerozumiem. Ako vôbec môžete komisia takéto niečo povedať? Áno, došlo k určitým zlepšeniam a to je ako keď trošičku omaľujete dom, ale pritom viete, že vo vnútri je oveľa väčšia vada. Takže je to všetko o tom, či Spojené štáty prestali s hrom, so zhromažďovaním e, blokových dát. Mne sa zdá, že komisia hovorí, že vzhľadom na ubezpečenia amerických orgánov, e, ktoré sú pomerne striedme, pokiaľ ide o pravdivé vyhlásenia, ale vaša správa hovorí o tom, že si musíme byť istí, že orgány využívajú teraz tzv. selektory. A preto sa nám snažíte povedať, že, že teraz už nedochádza k blokovému zberu, ale nemáme na to vlastne žiadny podklad. A vy hovoríte, ho, hovoríte, ho, hovoríte, že tu došlo k nejakému prehliadnutiu tých zostávajúcich informácií, ale nemáme na to žiadne, žiadne technické poklady. Um, nevieme, ako, s akým spôsobom funguje prístup k údajom, ako fungujú selektory a vy... E, zdá sa, že tie organizácie, s ktorými spolupracujete, klamú, ale a, a práve preto potrebujeme vyčerpávajúcu analýzu a nie to, čo ste nám tu dnes odprezentovali. Kolegovia hovoria o mechanizme dohľadu, ale naozaj hovoríme tu o nezávislom ombudsmanovi a ak Hovoríme tu o súde, ktorý, bal, ktorý by mal na to dohliadať, ale máme tu mechanizmus, ale nevieme, o čo sa opiera um, a vôbec všetky tie informácie nie sú podložené. To znamená, že rada by som vedela, do akej miery sme pripravení na to, ak by a existuje veľká, existuje naozaj pravdepodobnosť, e, akým spôsobom sme pripravení na, na to, čo môže z toho vyplynúť. Ďakujem veľmi pekne. Už nevidím žiadnych kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť diskusii. Áno, vy, vypočuli sme si pripomienky v súvislosti s so štítom na ochranu súkromia. Kolegovia vyjadrili určité obavy. Áno, dobre, ja by som rád začal niečím jednoduchým, teda a tá odpoveď znie jednoducho áno, otázka Kalifornie, GDPR, ako bolo vyrokované, ustanovuje možnosť uznať za adekvátne, respektíve umožňuje uznať za adekvátny subjekt, ktorý je napríklad na nižšej ako federálnej úrovni. Keď sme pripravovali GDPR, tak sme anticipovali, že v rámci niektorých federálnych systémov, niektoré časti takýchto systémov, niektoré subjekty, štáty sa môžu rozhodnúť z rôznych dôvodov, um, že si vybodujú, že navrhnú Um, solidnú legislatívu v tejto oblasti. A tento proces, ktorý ste spomenuli v Kalifornii, tak um, tento proces v tejto chvíli ešte pokračuje. Ota- odpoveď preto znie áno. Akokoľvek už bude vyzerať kalifornská legislatíva, tak táto legislatíva bude musieť náplňať určité pravidla, určité podmienky a to ma privádza k ďalšej otázke. A ak si želáme, aby sme mali v rukách dlhodobé riešenie, tak takéto riešenie sa bude musieť opierať o, o súhrné kritéria. My sme si tu vypočuli už určité obavy. Áno, um, ja viem, Ja viem, že sa o tom hovorí aj pri rokovaniach e, so Spojenými štátmi. Takže toľko ku Kalifornii. Viem, že ste sa ešte pýtali. Pani Sipel, začnem vašim vystúpením, pokiaľ ide o presadzovanie a príslušné informácie. My máme informácie k šetreniam a k jednotlivým krokom k šetreniam, ktoré už boli uzatvorené. E, v rámci vyšetrovaní bolo zistené, že niektoré spoločnosti napríklad e, tvrdili, že plnia podmienky, ktoré vyplývajú zo štítu, ale my, my niekedy, niekedy nám chýbajú informácie k vyšetrovaniam, ktoré prebiehajú, pretože presne ako v Európe, a všetci to musíme chápať, že e, nejaké rie- že mnohé vyšetrovania sa týkajú takých bežných záležitostí a kolegovia už o tom z EDPB hovorili. Niekedy ide o naozaj formálne administratívne veci, e, možno také jednoduchšie a ide o často rýchle šetrenie a rýchle uzatvorenie prípadu, ale potom, pokiaľ ide o tie komplexnejšie riešenia, to sú tie, na ktorých naozaj záleží. Či už tu alebo v Spojených štátoch sme videli, sme boli svetkami ďalšieho vývoja a očakávame, že padne e, verejné rozhodnutie k Facebooku a e, podobne. My sa skrátka domnievajúme, že keďže EÚ e aj Spojené štáty e, a príslušné orgány sa, sa snažia respektíve vyšetrujú tie isté postupy, tie isté praktiky zároveň, tak by bolo dobré mať možnosť vymeniť si informácie o prebiehajúcich vyšetreniach. To by totiž mohlo naozaj nápomôcť jednotlivým prípadom, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Je fajn, že máme informáciu ex post, ale je dobré mať aj informácie o tom, čo práve prebieha. No a mm, mal by, mali by sme mať určitý, mal by sa určitý dokument, ktorý by, sa, ktorý by bol akýmsi live dokumentom, Myslím, že by to obom stranám určite pomohlo. E, dúfam, že to e, zodpovedalo na vaše otázky. No a potom hovoríte, dobre, je tu povedaná jedna vec, e, ale možno by to malo byť lepšie, ale samozrejme tá tá revízia je určite užitočná, ale, ale zároveň potom poviete, že možno bude potrebné na tom opätovne pracovať, nadväznosti na rozhodnutie súdu, ale ja by som bol asi povedal to isté v prípade akéhokoľvek súdneho prípadu. Ak, ak sa ak o prípade prejednáva nejaký súd, tak nemôžeme pred vydaním rozhodnutia špekulovať o takomto rozhodnutí. A ak súd povie, že treba zaviesť určité zmeny do systému, dobre. Takže to sa dá povedať o každom prípade. A určite stanovisko obsahuje aj dôležité informácie o vývoji systému podľa generálneho advokáta. Viete, že E, podľa neho štít na ochranu súkromia je relevantný pre tento konkrétny prípad a pre neho, pre neho sa, pod, podľa neho sa to skôr týka štandardných kontraktných klauzul. Ja len teraz sa vyjadrujem vyslovene len k stanovisku, nebudem špekulovať o výsledku prípadu, pretože komisia je vlastne stranou prípadu a ešte k ďalšej otázke, ktorá tu odznela, ktorá je veľmi dôležitá, týkala sa Číny či ďalších krajín. Transfery a z dobrých dôvodov transfery do Číny v súčasnosti neprebiehajú, mm, alebo teda do inej krajiny, teda, pretože v tomto smere nebolo vydané žiadne rozhodnutie rady. Čiže tam máme potom štandardné kontraktné klauzuly a tam sú tam sú za to samozrejme zodpovedné príslušné orgány a bol to veľmi dobre zdôraznené aj v rámci stanoviska generálneho advokáta k ombudsmanovi, k ombudsmanke ohľadne teda toho blokového hromadného zberu údajov. Úrad ombudsmana, a často sa to nesprávne chápe, ehm, nie je jediným e, spôsobom alebo jediným subjektom e, v prípade ochranných opravných prostriedkov. Tých spôsobov, možno súdnych ciest e, alebo iných spôsobov je veľa. Môže to byť cesta, súdna cesta, v našom prípade, alebo správne právo. A my sme zistili, že naozaj tá latka je vysoko, presne tak, ako je to aj v našom systéme, a aby sme uľahčili možnosť našim občanom, aby sme im umožnili e, možnosť podať podnet, sťažnosť, tak sme tam doplnili mechanizmus ombudsmana a doplnili sme to teda k mechanizmu opravných prostriedkov, ktorý už existuje. No a ja som sa tu dnes snažil vysvetliť to, že ombudsman nepracuje samostatne. Keď dôjde k vyšetrovaniu, keď, keď dôjde k analýze, mm, keď e, bude požiadavka na nápravu situácie, tak ombudsman spolupracuje s príslušnými orgánmi, vrátane justičných orgánov. A my sme, my sme na to samozrejme poukázať. Nikto tu nespochybňuje určite, že e, generálny inšpektor, ktorý sa mm, zo spravodajských služieb, že, že, že je ten určite e, má súčinnosť s príslušnými orgánmi a, a tak je tomu aj pri mechanizme ombudsmana. Ďalej tu máme súd pre e, otázky súvisiace s FAJZA a tento je e, aktivovaný pri porušení článku 702 FAJZA a potom spravodajské orgány maj sú požiadané o to, aby napravili situáciu v mnohých prípadoch to znamená vymazanie údajov, ktoré boli nezákonne získané. Takže viem, čo sa týka ombudsmana, tak máte rôzne názory, ale toto je tiež dôležitý faktor, ako spo- ombudsman spolupracuje s ostatnými orgánmi, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohto mechanizmu my sme sa tom dohodli z USA. Ďalej odozdám slovo kolegovi, ktorý vám vysvetlí ďalej. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste nás sem pozvali. Čo sa týka Takže sa týka toho kolektívneho e, zhromažďovania údajov, sú tu určité pravidla strany kongresu ohľadom toho, ako spravodajské orgány môžu získavať údaje. A máme tu teda do, dohodu alebo dokument FISA, kde sa e, vylúčuje táto možnosť kolektívneho zhromažďovania údajov. Takže myslím si, že by sme si mali prepomenúť, že FISA vylúčuje možnosť kolektívne zhromaždenia údajov pre spravodajské orgány v USA. Podľa nás, keď údaje sú za do USA, potom ich mm, má k dispozícii e, poskytovateľ služieb v USA. Tak máme sekciu 702 FISA, kde, o ktorú sa najviac zaujímate, kde je najviacej obav. Toto je súčasť príslušného programu. Táto sekcia 72 vyžaduje riadne zameriavané zbieranie údajov a napríklad mailové adresy, ale nie vo všeobecnosti nejaké kľúčové výrazy, bomba, teror alebo niečo podobné. Takže je to v podstate komunikačný nástroj, ako napríklad mailová adresa. No a ďalej neexistuje individualizovaná kontrola zo strany súdu výberu, ale súd môže najprv schváliť e, tieto postupy zacielenia a tam sa zoberú do váhy rôzne prvky, ako e, spravodajská agentúra, ako napríklad NSA alebo ďalšie, môžu e, teda urobiť takúto voľbu a stanovia sa tam určité kritéria. Takže nie je to ponechané na zvážení príslušných orgánov. Súd FAI hrá dôležitú úlohu pri schvalovaní týchto tzv. zacielovacích postupov, no všetko toto bolo e, vyhodnotené v správe P-Clubu. Správne sa o tomto hovorí ako o hlavnom prúku nezávislej dohľadovej štruktúry v USA. Pozrel sa predovšetkým na sekciu 702 FAIZA, Máme správu, ktorá je 700 strán dlhá, vychádza z dôverných informácií. Informácie, ktoré my by sme nikdy neobdržali, ale P-Club dostal tieto dôverné informácie od príslušných orgánov a napísal správu, kde sa konštatuje, že sekcia 702 FISA je primerane uplatňovaná. Musím povedať, že som trochu prekvapený, že kolegovia z EDPB hovoria, že by mala prísť nová správa, pretože od tej doby došlo k významným zmenám Fajza. Takže je pravda, že Fajza bola znovu autorizovaná, ale všetky tie zmeny boli pozitívne, čo sa týka ochrany údajov, v porovnaní so starým Fajza zákonom a zásadné časti 702 sa vôbec nemenili. Takže pred pár rokmi P-Club vydal svoju správu a naďalej táto je platná. Takže toto je dôležité povedať. Čo sa týka získavania údajov mimo USA, keď zoberieme do úvahy, že naše členské štáty robia rozdiely medzi zbieraním údajov na, svoj, na svojom území mimo svojho územia, tak tam FISA sa neuplatňuje. Môže sa uplatňovať nejaký výkonný príkaz alebo vykonávací príkaz, ale je to súčasťou e, rozhodnutia o adekvátnosti, čo je teda mimo územia. My sme ale tento e, príkaz preskúmali, no dobre, možno nedochádza k masovému dohľadu, ale vo výjimočných prípadoch e, môže dochádzať k kolektívnu zbieraniu údajov na základe prezidentského rozhodnutia. My sme taktiež získali dokument e, zo strany riaditeľa e, spravodajských služieb, ktorý má, tento úrad má dohľad nad rôznymi inštanciami, ktoré sú uvedené v prílohe dokumentu. A tam sa teda uvádza, že sú rôzne filtre a ďalšie záruky, dokonca pokiaľ vo výnimočných prípadoch sa e, kolektívne zhromažďujú údaje. No a ešte na záver, jeden z poslancov povedal, že kolektívne zhromažďovanie údajov je zakázané v zmysle zákonov EÚ, ale to nie je pravda. Keď sa pozrite na judikatúru Štrasburského súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva, tak špecificky sa tam uvádza, že kolektívne zbieranie údajov môže byť povolené, nie všeobecne zakázané, len tam musí byť dostatočné záruky. Súdny dvor povedal, že vo všeobecnosti prístup k obsahu je zakázaný, ale to je masový dohľad, to nie je kolektívne e, zhromažďovanie údajov. No a taktiež je tam potvrdené, že je prípustné zbierať hromadné údaje, pokiaľ sa dajú e, z nich vyfiltrovať e, informácie, o ktoré ide, ktoré sú teda cieľom. No a na záver, nezabúdajme, že naše členské štáty taktiež kolektívne zhromažďujú údaje. Toto jasne ukázala štúdia, napríklad v nemeckom práve, môž, sa môžu zhromažďovať údaje kolektívnym spôsobom až do 30 elektronické komunikácie. Takže toto je len príklad členského štátu. Prečo členské štáty majú toto, takúto možnosť? No pretože niekedy je to treba. Nemalo by to byť pravidlo, malo by to byť výnimka z pravidla. A samozrejme je treba mať zavedené záruky, toto povedal aj Štrasburský súd, ale taktiež Štrasburský súd dáva určitý manevrovací priestor, aby sa členské štáty rozhodli, ako sa k tomuto postavia. A my si myslíme, že by sa to malo uplatňovať ešte viac v prípade cudzej krajiny, keď sa teda hodnotí adekvátnosť. Ale ako som povedal, v rámci USA zo zákona je vylúčené kolektívne zhromažďovanie údajov. Môže sa to stať Vynimočne, a to len mimo územia USA, napríklad pokiaľ tieto údaje by boli prenášané z EÚ do USA. Prepašte, komisia, už hovoríte dlhšie než 20 minút. Áno, tie otázky boli kontroverzné. Other... Uvedomte si, že tu máme ešte dvoch hostí na pódiu. Vidím, že ďalší zdvíhajú ruky, takže prosím, trochu zdržanlivejšie. most of the questions were addressed to the Commission, but maybe you are also willing to contribute and make comments. Možno, že aj vy sa chcete vyjadriť, prosím, dostanete teraz príležitosť, ale prosím, skráťte to kratšie, než to, čo podala komisia. Áno, ja chápem, že a som rád, že vy chápete, že každý bod programu má obmedzený čas. But let's, let's try our best Obvykle prekračujeme vyhradený čas, takže prosím. Ja som chcela odpovedať po nemecky, keďže otázka bola po nemecky. Pán Foss, pýtali ste sa, ako skúmame, čo sa deje v um, EÚ s údajmi, pokiaľ to kritizujeme na USA. To, čo sa tam nedeje. Nuž, eh, ochrana údajov, to je kultúrne veľmi nabitá téma. No a líši sa to prípad od prípadu. My EÚ máme v podstate systém sťažnosti, takže um, je tu tá možnosť, podnik musí počítať s tou možnosťou, že príde e, nejaký problém, že nejaká sťažnosť, že je treba niečo riešiť. No a čo sa týka medzinárodného prenosu údajov, tak tam je to iné. Tak v podstate e, nie sú žiadne sťažnosti, pretože ako zistím, že moje údaje sú niekam prenesené mimo hraníc a, a kam Takže v podstate je ťažké zistiť, že pre, prebehol nejaký presun údajov alebo prenos údajov e, pod e, štítom ochrany, e, na ochranu súkromia. Ďalej, európske právo taktiež sa rôzni, americké právo je taktiež iné, takže je dôležité zabezpečiť, aby nejakým spôsobom sme mysleli to isté, keď hovoríme to isté, nejakým spôsobom, musí niečo teda prebehnúť, musí sa to vedieť a to, že je tam nejaký e, samocertifikačný postup, tak e, na to možno nepríde, neprídeme v prípade tohto postupu, ale je treba zaručiť, že všetci hovorím o tom istom, keď sa rovnako vyjadrujeme. Ďakujem, pán Pellegrini, prosím stručne. Ďakujem, mohne hovoriť čo najrýchlejšie. Tomu, čo povedal pán Foss. Nehovorili sme len o Fajza, pretože Fajza sa týka kolektívno zhromažďovania na americkej pôde, ale sú tu určité postupy mimo amerického územia, predovšetkým čo sa týka príchodu údajov na americkú pôdu. Toto by taktiež malo byť pokryté vyhodnotením e, adekvátnosti v zmysle štítu na ochranu súkromia. A toto sa explicitne hovorilo aj v záveroch e, e, alebo v rozhodnutí súdnu dvora ohľadom prípadu Šrems. Čo sa týka P-Club, alebo pardon, ombudsmana, my, a to, alebo toho, že by sme ten postup dostatočne nevyhodnotili. Áno, sú tu určité obavy, pretože sme nemali žiadne prípustné sťažnosti, takže čakáme, že nejaké prídu. Samozrejme, nežiadame o ne, ale očakávame teda, až nejaké prídu. Toto potom bude príležitosť diskutovať medzi centralizovaným orgánom EÚ a taktiež zamestnancami úradu ombudsmana ohľadom postupov, pretože niektoré tie postupy budú dôverné, to nám robí obavy, pretože nebude môcť riadne vyhodnotiť fungovanie postupu, systému, pretože niektoré postupy nepoznáme. Nevieme teda, aké sú v nich, z nich výstupy. Je to taká čierna skrinka, ktorá ešte nebola otestovaná. Ďalej povedala komisia niečo nám, ale e, to asi nie je relevantné pre váš výbor. Čo sa týka správy P-Clubu, tak tam boli odporúčania, ale nevieme naďalej, či boli už implementované alebo nie. A dokonca aj vylepšenie, ktoré priniesol, do, priniesol Fajza, tak je treba to najprv vyhodnotiť. Tieto záruky sa netýkajú ľudí sídliacich v EÚ. Bola tam otázka zbieru informácií zo strany viacerých zberateľov. Toto taktiež PICLAB musí vyhodnotiť. Je to veľmi citlivá legislatíva. To je poprvý, keď sa takáto citlivá legislatíva modifikuje, takže potrebujeme riadne vyhodnotenie ohľadom celkového dopadu. Myslím, že som hovoril o väčšine veci, takže rozdám slovo späť predsedovi. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Commission's here to actually respond. Ďakujeme za dôkladné odpovede. Isté, že to si ceníme, keďže otázky boli tiež podrobné. Ja musím dbať na to, aby sa dodržal rečnícky čas. Ešte sú tu ďalšie dve ruky, ktoré sa zdvihli. Poprosím vás o stručnosť. Nech sa páči, pani Infeld. Vždy sú odlišnosti v politickom výklade, dokonca v právnom výklade situácie. Keď som počúval vašich kolegov, ktorí nadšenie eh, obhajujú americký systém Ochrana európskych e, občanov a ich e, údajov a pritom je vo vašich rukách a to ma naozaj naplňa strachom. Ďakujeme. Ďalšie vyjadrenie, pán Brajer. Hambím sa a som zrozený, keď vidím vás, pracovníkov komisie, ako obhajujete praktiky USA masového sledovania. Vašou úlohou je zastaviť ich e, aj verejnosť je pohoršená a to veľmi oprávnenie. V rozhodnutí Šrems sa jasne uvádza, že zhromažďovanie údajov sa musí obmedziť na to, čo je striktne nevyhnutné a tiež sa to týka aj uskladňovania osobných údajov. Teda nielen zhromažďovanie, ale uskladňovanie osobných údajov je dlhodobo zakázané. Samotné uchovávanie predstavuje veľmi vážne porušenie základných práv a nesmie prebiehať na základe platnej legislatívy a okrem toho podľa rozsudku v prípade Šrems je treba zajistiť dostatočnú právnu ochranu, čo sa týka vymazávania osobných údajov a ochrany súkromia. Vyžaduje si to tiež e, vynúčiteľné e, súdne práva v prípade, že sa dokáže, e, že došlo k hromadnému zhromažďovaniu údajov. To boli jasné slova, jasné slova kritiky. Aj som sa s odpovedou, ktorú ste poskytli. Máte teda priestor odpovedať stručne, nech sa páči. Môžete zareagovať. Ja už som odpovedal, nebudem opakovať svoju odpoveď. My sme vlastne len pripomenuli v rámci reakcií na niektoré otázky, e, e, aké sú fakty v americkom systéme a tiež všetko, čo, čo súvisí so štítom ochrany súkromia. Rozhodnutie o štíte ochrany súkromia je základom pre naše zistenie v oblasti adekvátnosti, primeranosti. To napríklad, čo vyplýva zo štatútu amerického kongresu je tam oddelenie Pfizer a to je jednoducho fakt. Ak sa neshodneme na tom, aké sú fakty, tak to je iná vec. E, isté, že sú tu odlišnosti vo výklade, v interpretácii. A ešte nadvržím to, čo povedala pani Sipel. Náš súdny dvor, hovorím, to som povedala, že sa k tomu budeme musieť vrátiť, pretože v najbližších týždňoch a mesiacoch súdny dvor nie len, že sa vyjadrí v prípade Šrems 2, ale tiež k prípadom uchovávania údajov, k medzinárodným prípadom ochrany súkromia. E, tam ide presne o program hromadného e, zbierania údajov v členskom štáte, respektíve v onedlho bývalom členskom štáte, teda v Británii. A tým pádom získame o mnoho viac objasnení, bude väčšia jasnosť tom, aká je interakcia medzi jednotlivými činnosťami verejných orgánov a základnými právami a tiež objasníme, aké kritéria sa vzťahujú nie len na zahraničné firmy mm, krajiny, ale aj na členské štáty EÚ. A tieto objasnenia nám pomôžu v našej práci. Ďakujem. that'll be okay. We're making it right in time. We thank you all. Ďakujeme všetkým. Želáme veľa šťastia, veľa úspechov do nového roka 2020. Ďakujem. Dovidenia na budúci týždeň v Štrasburgu.